Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegovia, navrhujem, aby sme začali našu schôdzu. Ako viete, včera sme trošku zmenili program a dohodli sme sa, že o 9. hodine sa budeme zaoberať pôvodným bodom 14, hodnotenie a výzvy regulácie finančných služieb EÚ, vplyvy a cesta vpred k účinnejšiemu a efektívnejšiemu rámcu EÚ pre finančnú reguláciu a úniu kapitálových trhov. Je to naozaj veľmi dlhý názov. Spravodajcom je kolega Levandovský bývalý komisár. Pán kolega, tu je už od 9. hodiny. Navrhujem, aby sme začali. Je 9 hodín 10 minút, už by sme dlhšie nemali čakať. Spravodajcu tu máme, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Naše stanovisko o týchto reguláciách finančných služieb e, vypracovávame pre výbor EKON. Nede tu o žiadne vytvorenie ďalšej únie, po tom, čo už máme fiskálnu úniu, e, menovú úniu, hospodárskú úniu. Komisia chce spustiť len pripomienkové konanie k tomu, ako zaplniť e, nedostatky v investíciách po kríze, tak aby sa plnili zile Junckerovho plánu, zároveň sa tým bude podporovať diverzifikovaný nebankový druh podpory skutočnej ekonomiky. Na našom kontinente ešte stále veľmi závisíme od bankových úverov. Ich pomer na kapitálových trhoch eh, sa znížil na zhruba 60 HDP 28 členských štátov. To sa nedá nejako porovnať eh, s USA, kde ten pomer je takmer 140 HDP a taktiež eh, ten rozdiel ešte je markantnejší v porovnaní s Čínou. V reakcii na, či- na krízu sme chceli zvýšiť predovšetkým bezpečnosť čo sa týka dostupnosti financovania, to znamenalo v podstate zvýšené náklady pre skutočnú ekonomiku. Teraz teda dochádza k novému priestoru pre rozvoj. Podľa mňa tu nejde o vytvorenie nejakých kapitálových trhov v Strednej Európy. Ide tu o diversifikáciu, o prístup z dola nahor v snahe hľadať eh, také riešenia, ktoré budú vyhovovať predovšetkým priemyslu v hľadaní financovania. Chceme to vnímať v globálnom kontexte. Naše kapitálové trhy by mali byť konkurencieschopné aj s konkurentmi z iných kontinentov. Hodnota diverzifikácie týchto kanálov nespočíva len v hodnotení a v kvality trhu, ale taktiež sú tu iné možnosti financovania, napríklad peer-to-peer -peer lending, ako aj crowdfunding, ako aj rôzne iné nástroje. Teda je to rozhodne prínosné táto diverzifikácia financovania. Ide to taktiež o prekážok, najmä pre malé a stredné podniky a to v podstate znamená to isté ako revízia smernice prospektu, ktorá schystá na komisii tak, aby sa to sprístupnilo viac pre malé stredné podniky, ale bez nejakých ilúzií toho, že dostanú um, lacné a ľahké úvery. To nie. V každom prípade chceme, aby sa zohľadňovali osobitosti národných trhov. Nie možno legislatívnou formou, regulatívnou formou, ale rozhodne chceme vychádzať z potrieb jednotlivých odvetví, teda chceme zaujať prístup z dole nahor. Takéto je v skratke moje stanovisko výboru EKON. A samozrejme, ak e, sa uberáme cestou nových e, regulácií, mali by sme žiadať o dopadové štúdie. Malo by to byť v podstate krátke stanovisko, maximálne jedna strana. O čo krajšie, o čo stručnejšie, o to lepšie, hovorí pán predseda. Nie je to možno vždy pravdou, ale v tomto prípade to platí. Obraciam sa teraz na zástupcov politických skupín. Pani Paloma López, nech sa páči. Gracias, presidente. Ďakujem, pán predseda. Ak vychádzame z toho, že zložitosť finančných trhov, nejasnosť finančných nástrojov, boli spúšťačom finančnej krízy. Ako môže komisia uvažovať, že rozvoj nových finančných nástrojov a zvýšenie závislosti firiem od financovania finančných trhov namiesto od banky, od bankovníctva môže byť v súčasnej situácii riešením. Myslíme si naopak, že to zvýši zraniteľnosť priemyslu a nestabilitu finančných trhov. Tiež si myslíme, že zvýši e, väčšiu závislosť, teda ako sme už povedali, priemyslu od financií, e, skôr prístup z krátkodobého hľadiska, čo bude mať dopad na platové podmienky našich zamestnancov. Rozvoj priemyslu, ktorý je, e, a teda investície potrebné do priemyslu, ktoré sú potrebné na rozvoj, nebude dostatočné. Myslíme si, že MSP musia mať lepší prístup k úverom, potrebujú zodpovedné bankovníctvo, ktoré pozná svojich klientov, ktoré zabezpečí e, likviditu na trhoch to, čo MSP potrebujú, potrebujú verejné bankovníctvo, priemyselné bankovníctvo, ktoré bude silné a ktoré bude protiváhou finančných e, konglomerátov, ktoré e, idú len po ziskoch. Uh, thank you very much, madam. Ďakujeme pekne za vaše vystúpenie, pani kolegyňa. Kapel? Pani Kapel, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Táto správa podľa názvu je veľmi zložitá a pritom ide o najzásadnejšiu, jednu z najzásadnejších správ v výbore pre finančné otázky. Ja som tam tiež tenovou spravodajkyňou pre správu Burkar Zabalca. A to v tom zmysle, a pretože sa tým robí prvý krok v zohľadňovaní a vyhodnocovaní aktuálnej legislatívnej činnosti v oblasti finančných služieb. To je mimoriadne dôležité, pretože sa tým hodnotí efektívnosť a efektívnosť zároveň by sa mala aj zvýšiť tohto um, rámcového upravovania a podmienok. Je to relevantné pre výbor ITRE preto, že tu ide o financovanie predovšetkým malých a stredných podnikov a tu prostredníctvom tejto správy a taktiež prostredníctvom uh, Únie kapitálových trhov sa dá očakávať mnoho rôznych iniciatív um, a Rozhodne chcem dať zapravdu spravodajcovi a chcem sa mu poďakovať eh, za eh, rozsiahle vyjadrenia. Eh, síce je to iba dĺžka dĺžke jednej strany, ale rozhodne tam popisuje všetky relevantné priority, ktoré sú prediskutované aj vo výbore EKON. Rozhodne je potrebné podporiť prístup z dole nahor. Rozhodne sa musia zohľadniť potreby jednotlivých sektorov. Mali by sa určiť, konkrétne potreby. V USA napríklad majú malé stredné podniky lepší prístup eh, k kapitálovým eh, produktom. 80 financovania sa poskytuje práve z nebankových zdrojov, pričom v Európe 70 financovania malých stredných podnikov poskytujú výlučne banky. Pre malé stredné podniky je to naozaj veľmi vítaná iniciatíva. Exist, tu je úsilie inštitucionalizovať eh, úvery, tie by sa mali viac využívať. Sú tu aj rôzne iné formy financovania ako crowdfinancing, ktoré by sa mali viac využívať. Táto správa by mala dokázať, eh, že je k dispozícii lepší prístup k financovaniu a zároveň by sa mala poskytnúť lepšia finančná stabilita aj čo sa týka ex ante aj ex post eh, regulovania. Myslím si, že to výrazne môže obohatiť rast a zamestnanosť, najmä pre malé stredné podniky v Európe. Ďakujem. Uh, thank you very much. Ďakujeme pekne. Pán eh, Javier Vilar Borka. Sorry, I would like to add my question for myself. Um, uh, well... Ja by som tiež rád položil otázku, ak dovolíte. Mm, máme nejaké konkrétne príklady podobného prístupu napríklad v členských štátoch alebo možno mimo EÚ, ktoré by prinášali už pozitívne výsledky? Pán kolega, taká všeobecná otázka, ale podľa mňa je vždy pre nás užitočné dozvedieť sa o tom viac. Teraz v mene Európskej komisie pán Javier Virar Burka ktorý zastupuje generálne riaditeľstvo FISMA. Nech sa páči, máte slovo. Ja v podstate nemám nič pripravené, nemám čo dodať k tomu, že to už zaznelo. Som tu len na to, ak by zazneli nejaké otázky na komisiu. Thank you very much. Ďakujeme. Takže komisia je ochotná odpovedať na akékoľvek otázky samozrejme súvisíte s touto témou, ak som to správne pochopil. Pán spravodajca, prednesiete nejaké záverečné slovo ešte v tejto rozprave? Ďakujem. Zaznamenal som jednoznačný hlas nedôvery vo finančné trhy a druhý hlas mm, to označil za mm, možné zlepšenie a taktiež zaznela dosť zložitá otázka. Čo sa týka tej nedôvery, myslím, že by sme mali viac využívať nebankové formy financovania ekonomiky. Podľa mňa by to bolo prospešné. Bankovníctvo totiž utrpelo veľké škody v priebehu krízy a to eh, bolo na úkor poskytovania úverov. Vznikli nové prekážky pre malé stredné podniky v možnostiach financovania teraz po niekoľkých rokoch eh, vytvárania regulácie, ktoré sa zameriavali na bezpečnosť, chceli sme zvýšiť bezpečnosť investícií. Komisár Barnier v rokoch 2011 a až 14 sa snažil tiež e, o testovanie niektorých e, iných inovatívnejších produktov, ktoré by boli prístupné pre skutočnú ekonomiku, vrátanie napríklad e, rozšíreného využitia rizikového kapitálu, Myslím, že by stalo za to využiť to. A ďalej tu zaznel hlas dôvery vo finančné trhy. Môžeme to urobiť spolupráci s finančným odvetvím. Nemusíme byť závislí od USA. Naše bankovníctvo, teda bankovníctvo nášho kontinentu závisí, ale ide tu o to, že chceme zistiť, aké sú potreby jednotlivých odvetví. Nechceme vytvárať žiadne zbytočné prekážky v legislatíve. Čo sa týka vašej otázky, pán predseda, my navrhujeme niečo iné. Na druhej strane Atlantiku viac ako 75 financovania pochádza práve z finančných trhov. Majú tam e, overené e, modely, ako podporovať startupy e, aj z rizikového kapitálu. To v Európe nebude v súčasnosti jednoduché, ale môže to byť by v tom smysle model v oblasti finančných služieb e, možno sa veci u nás majú trochu inak ako v USA, ale v iných e, odvetviach môžeme podľa mňa si vziať príklad e, zo druhej strany Atlantiku. Možno viac by to podporilo našu skutočnú ekonomiku a neregulovali by sme príliš tento sektor. Komisia toto vníma ako doplnenie Runkelovho plánu teda iná forma podpory skutočnej ekonomiky a investícií. Ak dovolíte, rád by som niečo dodal. V prípade nezamestnanosti mladých, respektíve podpory zamestnanosti mladých, sme už schválili, podporili rakúsky projekt, ktorý zhruba pred 7-8 rokmi si získal podporu na úrovni celé EÚ a funguje to. Fungovalo to v Rakúsku pôvodne, v posledných rokoch a funguje to už aj na úrovni celej EÚ. Možno v jednotlivých členských štátoch to funguje e, viac alebo menej úspešne, ale rozhodne základy vychádzajú z rakúskeho príkladu. Máme nejaké podobné príklady v menšom meradle, nie v takom obrovskom meradle, ako sú USA, ale v takom menšom meradle. Isté, že sú rozvinuté modely aj na druhej strane kanálu eh, La Manche eh, v londýnskom City. A v Európe však je taký zmiešaný obraz. E, kapitálové trhy sú e, veľmi veľkou témou, napríklad v Británii, ale dosť zanedbateľnou témou v niektorých východných krajinách EÚ. V Británii je to financovanie z iných ako bankových zdrojov na úrovni 120 HDP a v mnohých východných krajinách je to niekde okolo 10-15 teda Rozhodne sú tu veľké rozdiely. Keď sa pozeráme na modely jednoduchšieho a bezpečnejšieho financovania, rozhodne sa musíme pozrieť napríklad Veľkej Británie, ten je o mnoho rozvinutejší. Isté, že nie je ten trh dokonalý, ale je zabezpečený a nie je príliš regulovaný a je dosť výrazne odlišný od obrazca pred krízou, eh, ktorému dominovali skôr špekulácie a nie skutočné potreby ekonomiky. Naša časť Európy nie je najlepším modelom, ako obohatiť tento sektor. Ja um, som bol pri zrode polského e, trhu cených papierov, teraz je ten podiel zhruba 50%, teda rozbieha sa to pomaly, je mnoho rôznych modelov e, skutočne rozvinutých trhov, e, kde je celá škála rôznych projektov a taktiež e, tá regulácia je na priateľnej úrovni, ale nie je to na kontinente Európy, ale skôr na ostrove Británii. Ďakujeme pekne, pán kolega. Zrejme posledná otázka na spravodajcu alebo na komisiu. Nech sa páči. Kolik Schaffhauser. Oui, euh, président. Áno, pán predseda. Ospravedlňujem sa za oneskorenie. Správa pána Levandovského je veľká snaha o rovnováhu, ktorú ale veľmi ťažko dosiahnuť v porovnaní so správou komisie. ktorá je pre mňa, no ako by som to nazval, je akási ideologická spleť nekompetencie a negácie reality. A táto správa je podľa mňa škandalózna. Požiadal by som zodpovedného, aby si prečítal poslednú správu ITENXISu o financovaní e, firiem v eurozóne a tam uvidí, že nie sú problémy a financovanie z bank a inštitucionálnych investorov umožňuje plne financovanie firiem. A ja som e, robil titrizáciu tí, ktorí emitujú akcie, tak oni vlastne nie sú za ne zodpovední. A keď sa vytvorí poisťovací systém a keď máme úpravu vlastného kapitálu, tak to vlastne závisí od prostredníkov, E, tak ako to fungovalo v USA, že tento typ financovania, ktorý aj spôsobil vlastne krízu 2007-2008. A kladem si tiež otázku, alebo pýtam sa komisie, alebo žiadam, aby preštudovala situáciu financií v Nemecku bez veľkého otvoreného kapitálového trhu. Nemecko, ktoré naďalej e, e, získalo od krízy nové pracovné miesta v priemysle, a to veľmi originálnym systémom. Na rozdiel od Francúzska využili regionálne banky, financovanie v blízkosti a za pomoci stredných firiem. Táto správa komisie je jednoznačne ideologická a autor je niekto, e, kto absolútne nepozná systém financovania firiem a ktorý nám chce tu presadiť americký systém, ktorý priniesol globálnu destabilizáciu finančného sveta a vlastne ty nás, vy nás ešte viacej tlačíte do tejto veľkej závislosti od takéhoto e, finančníctva a ja považujem túto správu za škandalóznu, nečestnú a hovorím to tu, e, keďže poznám veci, pretože som odborníkom a pracoval som v tejto oblasti. To take a just now. Yes, thank you very much. E, ďakujem. Veľmi ma teší to, čo povedal pán spravodajca Levandovský. Spomenul totiž, že podiel um, borsicených papierov v Polsku je 50 HDP. Komisia taktiež um, sa zhoduje e, s spravodajcom v tom, že e, v Eh, USA sa miera financovania eh, kapitálu trhov pohybuje okolo 80%, pričom v Európe 80% pochádza z bank. A to nejako nedopovedá um, um, realite. Ide tu o financovanie z cených papierov, ale sú aj rôzne iné formy financovania, kapitálové financovanie, taktiež rôzne iné nástroje, Polsku ten podiel cených papierov je na úrovni 50%, ale v Británii, v mnohých iných krajinách eh, západnej Európy je to ešte na vyššej úrovni, takže taktiež je tu um, kapitálové financovanie, tam eh, investori využívajú svoje vlastné peniaze. Eh, štatistiky sú popísané v správe, ktorú sme zverejnili na túto tému koncom apríla Ide o pracovný dokument komisie, máme tam popísané dianie vo všetkých eh, členských štátoch, chceme vyzvať všetkých eh, poslancov, aby si to preskúmali. V zelenej knihe trváme na tom, že síce je pravda, že v Európe sú tie možnosti financovania znižené, ale Tento e, pomer 80 ku 20 nezodpoveda skutočnej realite. E, ďakujem pekne. Teraz dáme spravodajcovi slovo na záverečný súhrn. Ja sa nechcem nejako opakovať e, v tom, čo som už povedal. Myslím, že je dôležité uvedomiť si, že mnoho právnej regulácii v snahe zvyšovať bezpečnosť eh, nebolo v súlade eh, s podporou eh, dostupnosti úverov. Išlo o kapitálové požiadavky, išlo o plnenie konkrétnych požiadaviek pre bankový sektor a to nejako ne zvyšovalo možnosť postupovania, poskytovania úverov v skutočnej ekonomike. Podľa mňa nie je nič zlé na tom hľadať bezpečné finančné produkty aj na kapitálových trhoch. A to vrátanie e, trhov e, sekuritizácie, ktoré boli dosť výrazne poškodené v priebehu krízy. E, tým sa môže vlastne využiť aj skrytý potenciál úverov. To je jedna z výhod kapitálových trhov, práve táto sekuritizácia a tým sa zvyšuje aj kapacita bankového systému poskytovať viac služieb v skutočnej ekonomike. Isté, že e, konzultácie komisie tiež ukázali, že tu je taký priateľský spor medzi Londýnom a Parížom. Pre Francúzsko bolo veľmi dôležité priblížiť kapitálové trhy skôr k podpore rôznych národných centier. To jasne rezonovalo v tomto dialogu medzi Francúzskom a Britániou a neprijavilo sa to veľmi výrazne v dokumente komisie. Takýto bol postoj kontinentálnej Európy. Podľa mňa nie je nič zlé na hľadanie potenciálu na finančných trhoch keď sa pozrieme napríklad Číny, napríklad tam to donedávna fungovalo, teraz e, sa nedávno situácia do zásade zmenila na čínskych trhoch, ale čo sa týka um, objemu kapitálových trhov v Číne, e, ten pomer je o mnoho vyšší oproti HDP ako v EÚ po kríze. Teda je tu ešte stále potenciál rastu. Ďakujeme pekne, pán spravodajca. Uzavrel by som túto rozpravu tým, že vám oznámim, e, že lehota na pozmeňovacie návrhy bola určená na 23. septembra 2015 o 12. hodine, teda na poludnie. A potom hlasovanie výbory ITRE prebehne pravdepodobne 13. októbra. Teda 23. septembra uplynie lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov. Pán predseda, ja sa ospravňujem, ale predstaviteľ komisie neodpovedal na moje dve konkrétne otázky. Či potrebujeme sprostredkovateľov na financovanie európskych firiem? Táto otázka je vedecká, faktická, musí na ňu odpovedať. A po druhé, v čom americký model, ktorý je príčinou krízy, je lepší ako európsky? On mi na to musí odpovedať pretože celá ich správa e, sa zakladá na ideológii a ja ako technik to nemôžem jednoducho akceptovať. A neviem, či on niekedy robil sekuritizáciu, ja áno. We were discussing this point. Vážený pán kolega, o týchto bodoch sme diskutovali, keď ste tu neboli. Ospravedlňujem ste sa za to, že ste sa omeškali, takže prosím, nechajme to teraz tak. Na budúce sa skúste dostaviť o 9. To prispieva e, k diskusii. Zaznelo to tu, vaše otázky zazneli, istotne na nich bude odpovedané, pretože počas zasadnutí ITRE budeme o tomto hovoriť minimálne ešte dvakrát. Európska komisia na vaše otázky určite odpovie a budeme o tom hovoriť. Kolegovia, máme teraz chvíľu času. Hlasovanie je naplánované na 10. hodinu. Takže sa tu stretneme o 24 minút. Ďakujem pekne. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegovia, dámy a páni. Dámy a páni, poprosil by som vás, aby ste si posadali. Začneme s ďalším bodom programu. Ďalší bod programu sa týka elektronického hlasovania. Mali by sme začať tak ako obvykle, testovacím hlasovaním, takže nech sa páči. Vyskúšajme si hlasovanie otestovať. Ste pripravení? poriadku, takže hlasovanie je otvorené. Uh, the question. Uh, madame. Otázka znie, či ste pripravená na všetko, pani. Otázka znie, či sme pripravení ťažko pracovať. I think it will be unanimous decision. Myslím si, že by to mohlo byť jednohlasné, schválené. Máme tu troch poslancov za EPP navyše. One EPP. Ešte stále máme jedného. Teraz je to už v poriadku. Výborne, takže systém funguje, hlasovanie ukončené. Výsledok nie je celkom jasný, ak mám pravdu povedať. 11 kolegov povedali nie. Avšak máme demokraciu. Ako ste videli, včera sme počas chôdze pridali ďalšie hlasovanie. Týka sa rozdeľovania e, správ na výbore ITRE. Budeme o tomto bode hlasovať po stretnutí koordinátorov. Na stole pred sebou máte hlasovacie zoznamy. No a teraz už môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Moja otázka sa týka odporúčení systému pridelovania správ a stanovisk, tak ako to navrhujú koordinátori. Prepačte, pán Federa má pripomienku k rokovaciemu poriadku. Ďakujem. Ja by som sa chcela opýtať, či by bolo vhodné, aby sme sa porozprávali e, s koordinátormi, e, aspoň na minútku, e, pretože si myslím, že viacerým z nás nie je jasné, aké sú e, problémy, aké problémy s tým niektoré skupiny majú, čo majú proti takémuto e, spôsobu práce, takže len by som chcela, aby sme mali možnosť na minútku si toto vysvetliť. Dobre, takže veľmi stručne koordinátori. Okay, dear colleagues, I am... Kolegovia, Otázka z niečo je najdôležitejšie pre nás výbor. Aby ten postup bol naozaj veľmi jasný a čo najstručnejší. Čo je veľmi dôležité, je, že počas hlasovania by sme nemali otvárať diskusiu. Tak sa to uvádza aj v rokovacom poriadku. Počas hlasovania nie je možná diskusia, takže pokiaľ sa budeme riadiť pravidlom 205. E, obraciam sa na pána Fedeleja. Podľa pravidla 205 je našou dnešnou povinnosťou, keďže je to na základe troch politických skupín formálny expost schválenie na výbore. V rokovacom poriadku sa nikde neuvádza možnosť diskusie či uvádzania doplňujúcich informácií, respektíve pozmeňovania odporúčaní e, koordinátorov. Takže je potrebné hlasovať a e, ja to chápem tak, že je povinnosťou koordinátorov informovať všetkých kolegov o tom, čo sa deje. Čo je v tomto hlasovaní dôležité, čo dôležité nie je. No a rád by som vás poprosil a špecificky pána Federleho. Schôdza začala včera o tretej. Na nešťastie tu mnohí z nás neboli pritomní, je to na vás, je to vaša voľba, nechcem sa na to sťažovať, ale je to tak. No a na začiatku sme mali krátku diskusiu. Možno, že by sa chcel ujať slova koordinátor za GUE alebo pán Roju, Roju položil otázku a vtedy bolo možné sa k tejto téme vyjadriť. Došlo k zmene programu. Včera sme sa rozhodli, že zmeníme program. Takže tá najdôležitejšia časť diskusie už prebehla. Samozrejme, pokiaľ sa vaša pripomienka týka rokovacieho poriadku, nech sa páči, ale nemôžeme o tom diskutovať, pretože tu máme dve pravidlá 184 eh, bod 2 a 171 bod 5. Počas hlasovania nie je možná diskusia. Ale pán Butikofer má e, eh, pripomienku k rokovaciemu poriadku. Nech sa páči. Pán predseda, moja pripomienka sa týka toho, že chcete, aby výbor rozhodol na tému, ku ktorej nemáme k dispozícii žiadny písomný dokument. Myslím, že nemôžete od nás očakávať, aby sme hlasovali o niečom, kde presne nemáme znenie toho, o čom hlasujeme, takže prosím, buď nám poskytnite, poskytnite niečo v písomnej forme, alebo hlasovanie odložte. Well, uh, I'm informed just... Práve teraz som dostal informáciu, že ten dokument bol zaslaný včera. A hlasovací zoznam máte pred sebou. Čiže môžeme hneď teraz pristúpiť k hlasovaniu. Vážení kolegovia, Kto sa prihlásil prvého slovo? Ste viacerí? Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja vás chcem trošku poopraviť. Včera na začiatku schodze nedošlo k diskusii. Moja pripomienka sa týkala toho, že pán Royal hovoril o tom, že sa nebude hlasovať a ja som sa vyjadroval iba k rokovaciemu poriadku. Tá otázka vyvstala v rámci trendia koordinátorov. Štandardný postup je taký, že rozhodujú koordinátori. My sme proti. Chcem to zdôrazniť. Chcem povedať, že nemôžeme počas mandátu meniť systém. K tomuto som sa vyjadroval. Bola to pripomienka k rokovaciemu poriadku. Malé skupiny majú právo na to, aby sa diskutovalo a aby sa hlasovalo na plenárke výboru. Avšak včera sme o tom nediskutovali. Nediskutovali sme o samotnej podstate, diskutovali sme len o rokovacom poriadku. Ďakujem, pán predseda. V skutočnosti nikto včera o možnosť diskusie nepožiadal, povedzme si to otvorene. A chcel by som ešte veľmi jasne povedať, že sme včera schválili program na začiatku našej schôdze. A keď bol program schválený, tak sme sa zhodli na tom, že budeme na túto tému hlasovať. A nikto v tej chvíli nežiadal o ďalšie objasnenia, o ďalšiu diskusiu a tak ďalej. To je najdôležitejšie pre túto schôdzu. Je to rovnaký postup ako na plenárke. Napríklad začneme v pondelok po obede, kde sa schváli program celej schôdze až do štvrtka. A toto je rovnaký postup, rovnaká situácia. Takže, vážení kolegovia, ak dovolíte, vrátim sa k hlasovaciemu zoznamu. Pán Turmes, máte niečo k rokovaciemu poriadku? Nech sa páči. Čiže je tu 5 skupín, 5 koordinátorov, ktorí vypracovali alternatívne znenia, konkrétne pozmeňovacie návrhov k tomu, čo je v tejto chvíli diktát zo strany EPP, čo časť SD podporuje. Čiže to nie je normálne, sú to základné pravidlá, zásadné pravidlá, e, podľa ktorých sa budú pridelovať správy. A to by znamenalo, že dvaja koordinátori budú o tomto rozhodovať e, a budú mať viac e, právomoci než tí piati či šiesti ostatní. A e, včera sme distribuovali konkrétne pozmeňovacie návrhy. Tie sa týkajú toho, že by sme mali mať systém jedného systém jedného koša, tak by to malo fungovať. Prepačte, prerušuje pán predseda, e, odvolávam sa na pravidlo 205 e, rečník. Na schôdzi koordinátora sme vôbec nemali čas o tomto diskutovať. Je to absolútne neférové. Va, predseda, vaša pripomienka sa netýka rokovacieho poriadku. Rečník. My sme vám poslali e, alternatívu podpísanú piatimi skupinami. Tam sa uvádzalo, že by sme sa venovali systému aukcie, ale keďže sme nemali čas na to, aby sme na stretnutí s koordinátorom spracovali písomné pripomienky, tak sme žiadali o to, aby sa hlasovalo o systéme, či budeme mať jeden, tak povediať, skôr, alebo viacero bodov. Ďakujem. Podľa pravidla 205 sa tu uvádza, že budeme rozhodovať o formálnom ex post schválení na výbore pokiaľ ide o návrhy koordinátorov. Vôbec sa tu nehovorí o diskusii, nehovorí sa tu o pozmeneniach, odporúčaní koordinátorov. Nič také sa v rokovacom poriadku neuvádza, čiže odporúčania, o odporúčania koordinátorov treba hlasovať. A v konečnom dôsledku sme dospeli k tomuto rozhodnutiu včera o tretej popoludní. Pani Beres? Oui, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Ja som pomerne nová na tomto výbore a preto som sa zatiaľ držala späť, avšak v prvom rade ja som vôbec e, nevedela, že sa o tomto bode bude hlasovať. Podľa mňa to nie je na bode programu a pokiaľ sa včera do, sme sa dopracovali k zmene programu, mali sme o tom byť informovaní písomne, avšak e, neboli sme. Vážený pán predseda, spolu sme predsedali v inštitúcii, o ktorú by sme mali konzultovať. Je to konferencia predsedov. Ja nechápem, že prečo v prípade takto základného práva každého jedného poslanca by sme by sme pristúpili k predelovaniu správ na základe bez nejakého formálneho procesu A ja by som vás preto chcela požiadať, aby ste tento bod e, zrušili z bodu programu, brali, zobrali by ste do úvahy pripomienky jednotlivých e, kolegov a túto záležitosť riadne naplánovali. Pretože inak by sa mohlo stať, že zajtra e, prídeme s novým pravidlom, s novým, e, s novým spôsobom, ako obmedziť ďalšie práva poslancov. Ďakujem vám za pripomienku, pani Berez, ak dovolíte. Toto je na rozhodnutí koordinátorov. Aký systém chcú uplatňovať. To je všetko. Pán Royal? Chcete sa vyjadriť k rokovaciemu poriadku? Prepačte, kolegovia, nechcem, aby sme tu mali nejakú zlú atmosféru. Pred chvíľou mal možnosť sa vyjadriť pán Roel, ale potom budeme hlasovať. Ja som sa prihlásil len preto, pretože ma tu niektorí e, spomínali menom, chcem to objasniť. Včera začala schôdza tým, že sa stanovil program a tam bolo uvedené, že sa program schôdze mení a hovorilo to tam aj toto hlasovanie konkrétnom. Potom sa to rozhodlo, tak sa to napokon robí vždy. Keď tu boli len treja ľudia, tak e, je to problém tých, ktorí tu neboli prítomní. Ale tak toto jednoducho je, takéto sú pravidlá. Ja som tu náhodou bol a potom som sa opýtal, prečo sa vôbec hlasuje o tomto bode, pretože doposiaľ, drahý atomis, a to je naozaj hranica e, prelistenosti, to bolo vždy tak, doposiaľ, že e, pravidla určovali vždy koordinátori e, o určovaní správ. Nikdy sme sa vo výbore tomu nevenovali, nikdy sa nás nikto na nič nepýtal. Ale teraz je tu námietka a bolo by správne, aby sa to odhlasovalo v výbore. Doposiaľ to bolo vždy tak, že koordinátori stanovili postup, tak toto bolo schválené, dohodnuté a takto sa postupovalo. E, všetkým to vyhovovalo, e, že zrazu to Klodovi Turmesovi nevyhovuje a je z toho veľký rozruch. A odrazu sa má o tom hlasovať. E, hlasovať sa o tom musí, pretože to inak nejako nedá rozhodnúť. Tento postup je však demokratickejší ako doterajší postup. Doteraz totiž Vôbec nikdy poslanci nerozhodovali o prideľovaní. Teraz to robíme poprvýkrát, preto chcem oceniť tento demokratický postup a prístup pána predsedu. Rád by som ešte povedal jednu vec. Mám tu naozaj veľmi dlhý zoznam takzvaných pripomienok v rokovaciemu poriadku, avšak nemyslím si, že naozaj ide o pripomienky k rokovaciemu poriadku. Máme tu hlasovací zoznam. Rečník hovorí bez mikrofónu. Kolegovia, v takéto atmosfére naozaj nemôžeme pokračovať. To nie je možné. Pán predseda, vy ste túto atmosféru vytvorili tým, že neumožňujete kompromis. Nie je normálne, aby sa len dvaja koordinátori a koordinátori zhodli na takéto zásadnej zmene. Kolegovia, moja povinnosť je udržať atmosféru vo výbore na najlepšej možnej úrovni, tak ako to bolo predtým. Takže vám teraz dám možnosť vyjadriť sa. Avšak musí to súvisie s rokovacím poriadkom, pretože diskusiu naštartovať nemôžeme. E, pán Eller sa chce vedriť k rokovaciemu poriadku? Ja by som chcel požiadať to, aby sme hlasovali. Buď budeme hlasovať, alebo budeme hlasovať o tom, či budeme hlasovať, alebo nie. Toto je v súlade s rokovacím poriadkom. Jednoducho sa hlasovať musí buď o tom, či sa bude hlasovať, alebo či sa bude hlasovať okamžite teraz. Um, OK. It is... <clears throat> OK, I think the, the... Dobre, myslím, že návrh pána Elera je jasný a možno aj najlepší. Začali by sme hlasovať. nejak predbežne. Vystúpenie bez mikrofónu. Chcem uplatniť možnosť námietku kvôli jazyku, to je podľa rokovacieho poriadku. Mr. Karinč, if anybody... Pán Karinč, Požiadal by som len krátke, krátke vystúpenie, pán Karinš. Áno, my sme žiadali v PPP o menovité hlasovanie. Kto sa ešte nevyjadril? Pán Corvin McCartney, áno. Pán predseda, ak mám hlasovať, o novom systéme, tak ja ten systém potrebujem poznať, vedieť. Kolegovia, pán Eller včera niečo navrhol v dvoch etapách. Je to jasné. Moja prvá otázka. Chcete hlasovať teraz? Chcete dnes hlasovať o tejto téme? odporúčania systému ITRE k pridelovaniu hlasov. Kto je za? you Rečník kričí bez mikrofónu. Only after printed and distributed in all languages. Where is this your new, new system, Mr. Chairman? Aký je ten váš nový systém, pán predseda? Uh, dear colleagues, you try to do everything to postpone the vote. I understand kolegovia, mám pocit, že sa snažíte zo všetkých síl odsunúť to hlasovanie. To samozrejme máte na to právo, môžete sa o to snažiť, ale rád by som vás požiadala, súvisí to aj s tou jazykovou námietkou pána Butikofera. Je tu otázka pána Elera, ja ju ešte raz opakujem. E, súhlaste s tým, aby sme hlasovali dnes? Pán Butikofer, to je stále tá istá otázka, ale nie podľa rokovacieho poriadku. Majú poslanci možnosť vysloviť námietku proti hlasovaniu, ak tento text nedostali k dispozícii vo všetkých jazykových e, verziách, mutáciách, teda aj v ich jazyku. Takže ani väčšina e, v tomto prípade nezaváži. Uh, OK. And dear colleagues, you know... Pán predseda, kolegovia, k tomu, čo povedal pán Royal, diskusia prebehla na schôdzi koordinátorov, ale problémom je, že v tej chvíli sme nemali pocit, že to bola poriadna rozprava a že sme všetky pravidlá mali na papieri, takže koordinátori boli prítomní len za EPP a SND a to boli oni, ktorí rozhodli a celá séria kolegov neboli spokojní eh, s tým rozhodnutím. Ja si myslím, že sa musíme nejak zhodnúť, zomknúť, ale toto úsilie za nejaký jednotný spoločný názor sa nedarí, preto je tu taká atmosféra. Hovorili ste po druhýkrát ešte pán Karinš. Ak hovoríme o rokovacom poriadku a ak sa nemýlim, tak námietka o jazyku sa týka len niektorých špecifických pozmeňovacích návrhov, ale nejde o odporúčanie schválené koordinátormi. Je to vlastne špeciálne hlasovanie, aby sme podporili to, čo sa väčšinovo schválilo na koordinátoroch, alebo sme proti tomuto rozhodnutiu. Takéto je pravidlo jazykových znení a v tomto prípade jednoducho neplatí. Ak by sme sa prísne držali jazykového pravidla, tak by sme neodhlasovali vôbec nič, pretože vlastne všetko už takmer vždy príde na poslednú chvíľu. Pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, pozmeňovacie návrhy sa predkladajú na hlasovanie až po tom, čo sú vytlačené vo všetkých jazykoch. To je ten bod. Takže podľa rokovacieho poriadku sa týka pozmeňovacích návrhov, ale toto nie sú pozmeňovacie návrhy. Ospravedlňujem sa, kolegovia, hovorí pán predseda, ale naozaj prosím vás, musíme sa upokojiť, je to veľmi zložitá situácia. Budeme dvakrát hlasovať. Poprvé, prvé hlasovanie bude o tom, alebo otázka je tako, takáto. Ste ochotní hlasovať o tejto otázke dnes? A ak áno, tak potom budeme priamo hlasovať o tom bode 7. Tak najprv hlasujeme. Ste dnes pripravení odhlasovať tento bod? Ešte nejaká žiadosť o vystúpenie. Ja sa veľmi ospravedlňujem, nechcela som do toho zasahovať, ale myslím si, že potrebujeme kratučku prestávku, minútku, dve, aby sme to v skupine prerokovali. Poprosím o krátku prestávku, dobre, jednu, dve minúty, aby ste si to prešli medzi sebou v poriadku. Potom budeme dvakrát hlasovať. Uh, dear colleagues, I consulted. Kolegovia, konzultoval som celú túto kauzu správnou službou Európskeho parlamentu. A vlastne to bola jediná možnosť, aby sme postupovali poriadne podľa rokovacieho poriadku. A právna služba mi povedala, že ak štyria členovia nášho výboru a na pléne 40 ľudí, ale vo výbore 4 ľudia nebudú môcť hlasovať, lebo nedostali verziu navrhovaného hlasovania vo svojom materinskom jazyku, tak to hlasovanie sa musí odložiť. Možno je to prekvapivé pre všetkých, to ma mrzí, ale takáto je informácia od právnej služby Európskeho parlamentu. A oni sú tu ako pozorovatelia online nás pozorujú. Pán Karinš hovorí, ďakujem pán predseda, rešpektujem to, čo ste práve povedali. Takže musíme rešpektovať pravidlá. Aj tie dve ďalšie nasledujúce správy nemajú kompromisy vo všetkých jazykoch, takže budeme postupovať podľa pravidel. Ide o to, aby tu boli tí štyria členovia, ktorí nesúhlasia s tým hlasovaním, pretože nedostali tie preklady. Áno, nie sú k dispozícii e, tieto jazykové mutácie do materinského jazyka. A ako pán Butikonfer predložil tú technickú pripomienku, je to tak, hlasovanie sa odkladá. Zrejme všetky hlasovania. Uh, I was, I was thinking as a matter of fact. Aha, hovorí pán predseda. Myslel som na to prvé hlasovanie, na to odporúčanie, ale ak mali by ste urobiť to isté aj s tými ostatnými hlasovaniami, keďže ani tam nemáme všetky jazykové mutácie, tak to už je druhá vec, ale kolegovia. Ja som sa pýtal len na ten prvý bod. Ospravňujem sa a teraz sa pýtam na ďalší bod. Je to správa pána Eduarda Martena, rozvoj držateľného európskeho priemyslu základných kolov. Aj to chcete odložiť? Dobre. Ďalšie, to je správa Barbara Kapel na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch. Kto je proti? Dobre, tak hlasovanie celé prekladáme. Ďakujem. Začneme rokovať 10.50.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 O 11. hodine, kolegovia, príde pán komisár Kanete, ale ešte predtým, ako pán komisár príde, máme tiež e, ďalší dôležitý bod na programe. Misia výboru ITRE do Milána, 17. až 11. jún 2015, debriefing. Mm, Vysestovala tam dosť veľká delegácia, Patricia, to je Werner Langen, Spiraky, Maria Spiraky. Bonafé. Simone Bonafé. Emiliano Salini, Antonio Tajani, from each secretariat representative. Tiež zastupcovia sekretariátu výboru ITRE. Chcel by som požiadať účastníkov tejto delegácie, možno konkrétne pani Patriciu Toju, ktorá bola vedúcou tejto delegácie a ktorá pôsobí ako podpredsednička nášho výboru. Miláno napokon je v Taliansku. A všetko teda iste veľmi dobre fungovalo. Chcem požiadať kolegyňu Toju, aby nám priblížila pani, pán Brems, pán Turmes láskavo. Berte na vedomie, že sme začali pracovať. Pán kolega Butekofer, aj ostatní, prosím. Láskavo sa utište. Pani Toja ako podpredsednička nášho výboru dostáva slovo. Not, not keeping the standing position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 Túto misiu sme ako výbor ITRE urobili v rámci návštevy Expo Milano. Ako všetci veľmi dobre viete, aj pán predseda to povedal, Milano sa nachádza v Taliansku a s vašim dovolením teda aj tá delegácia nám umožnila tá návšteva si uvedomiť, aká je významná a veľká táto výstava, aká bola organizácia, veľké množstvo prítomných zastúpených krajín. A tiež sme využili príležitosť, ale oboznámili sme sa aj podnikateľským prostredím v oblasti, ktoré sú zaujímavé pre európsku priemyselnú politiku a pre politiku inovácií. Začali sme návštevou, citujem, Arvedy. Je to firma, ktorá pracuje v stylizme. Bol tam veľmi zaujímavý aspekt v vysokých peci, kde pracovali. Je to kontinuálna výrobná linka vysokej pece, ktorí e, vylepšili udržateľnosť e, z hľadiska environmentálneho pre celý tento výrobný proces. Je to pre nás veľmi e, zaujímavý, inovatívny postup, ale tiež zvýšili produktivitu a to v oblasti tých politik, ktoré podporujeme na európskej úrovni, aby sme zlepšili kvalitu výrobných mm, postupov, využívaním inovatívnych postupov a tiež prijali opatrenia na zvýšenie produktivity práce a výroby a to môže byť taký e, nový model. Bola to veľmi zaujímavá návšteva. Potom sme mali stretnutie z Kremony, e, v meste Kremona z firmy Arvedy a s predstaviteľmi tejto firmy, ale tiež sme sa stretli aj s inými miestnymi inštitucionálnymi predstaviteľmi, e, ktorí predstavujú tento výrobný sektor a ktorí sledujú s veľkým záujmom Junckerov plán a venujú sa otázkam investícií a MSP. Potom sme boli v ďalšej firme, ktorá sa snaží inovovať svoje výrobné postupy podľa environmentálnych postupov a to je firma chemická a vďaka veľkým investíciám do výskumu produkuje veľmi inovatívne chemické materiály, ktoré keď sa správne využijú aj v stavebníctve, môžu vylepšiť energetickú účinnosť e, budov a teda ide to smerom e, udržateľného stavebníctva. A sú schopní vylepšiť kvalitu stavebníctva, prinášajú úspory v energiách pre stavebníctvo. Boli sme teda v tejto firme. A navyše oni investujú do výskumu naozaj oveľa viacej, než je celonárodný priemer, využívajúc najlepšie skúsenosti z Európy a tak ďalej. Mali sme pracovné raňajky e, s výrobcami obuvy. Hovorili sme o problémoch e, medzinárodného obchodu, určite ktoré poznáte ako uchovať kvalitu výrobkov, konkrétne talianských výrobkov, ale môže ísť aj o francúzske, nemecké výrobky, teda o vysokokvalitné výrobky z našich krajín EÚ v exporte. Potom sme boli v, eh, aj s predstaviteľmi Lombardie, stretli sme sa so starostom Milána a po obede sme mali diskusiu spolu eh, s výborom pre životné prostredie a poľnohospodárstvo. Teda delegácie týchto dvoch parlamentných výborov boli zároveň tiež na Expo a mali sme spoločnú tlačovú konferenciu a to nám umožnilo spoločne urobiť také vystúpenie a porovnať a zároveň prezentovať talianským mass médiám našu európsku aktivitu v Európskom parlamente. Tiež sme sa zúčastnili iniciatívy podnikateľského prostredia podpory nových európskych firiem. Zorganizovala, bolo to zorganizované pod zaštitou Európskej komisie a boli tam aj zastúpené nadácie, ktoré sa zúčastňujú tohto projektu na podporu sociálnej e, zodpovednosti firiem. Bola tam obrovská účasť a prijal sa tam manifest firiem do budúcich rokov. Všetci sme sa zúčastnili tohto aktu. Boli tam zastúbené talianské firmy aj firmy z iných krajín. a informovali o svojich inovatívnych programoch. Vystúpila aj predsednička NELU e, Patricia Greco. Jej vystúpenie bolo veľmi zaujímavé, pretože sme mohli skonštatovať, že sú firmy, ktoré z tejto spoločenskej sociálnej zodpovednosti aj environmentálnej urobili nielen slova na papieri, ale aj skutočné aplikácie, realizácie v fungovaní ich firiem Prejavuje sa to potom aj v ich obrate. A nám ide samozrejme vždy o to, aby sme podporovali ekologicky orientované mm, firmy. Takže táto delegácia návšteva bola veľmi intenzívna, zaujímavá a umožnila nám potvrdiť, že tie priority, ktoré sme si stanovili v priemyselnej politike EÚ, sú správne. A to sú teda aj informácie o tom, o tých stretnutiach, ktoré sme mali počas návštevy. Ďakujeme pekne za vašu prezentáciu, pani kolegyňa. Pýtam sa, či sa chce niekto vyjadriť spomedzi iných účastníkov delegácie, pán Rybich alebo ktokoľvek iný, nech sa páči, ktokoľvek sa môže vyjadriť, nielen účastníci samotní. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa zablahoželať pani kolegyni, pretože Svetová výstava v Európe zohráva veľmi významnú úlohu aj pre naše výrobné hospodárstvo a potravinársky sektor naozaj je zásadný. Vieme, že krmivá, a voda sú kľúčové v tejto oblasti a preto v rámci STOA sme predniesli tieto otázky udržateľného využívania surovín a prírodných zdrojov. Ako prioritné chcem sa blahoželať pani kolegyni, myslím, že to bola veľmi mm, dobrá cesta. Chcem ešte zvorazniť, že táto svetová výstava má za sebou aj splnenú úlohu e, vytvoriť nové impulzy. V tejto oblasti my sme potom volali aj e, tu z nášho výboru. Napokon e, ďakujeme pekne. Ešte niekto, prosím, sa hlasí o slovo? Spomedzi členov výboru zdá sa, že nie. O minútu očakávame pána komisára Kaneteho. Ďakujeme ešte raz pani podpredsednička Toja, ešte pán Royal. Pán predseda, ak ešte máme pár minút času, chcem sa opýtať na niečo, nemusíte na to odpovedať i hneď. I hneď je to predsa len postup, ktorý ma dosť hnevá. Keď to diskutujeme, respektíve keď máme rozpravu na isté témy, keď príde pán komisár alebo generálny riaditeľ na nejakú konkrétnu tému, je tu akási dohoda, akési pravidlo, neviem, kedy sa to schválilo, že vždy najskôr dostáva e, slovo najskôr zastupca politické skupiny, potom spravodajca a až potom obyčajný poslanec. E, a to ma naozaj hnevá. Máme tu poslancov, ktorí sú veľmi často prítomní, ale dostanú slovo až úplne posledný. Aj keď tu sedeli od samého počiatku. A chcem požiadať o to, aby sa to preskúmalo, či je to spravodlivé. Viem, že to nie je jednoduché, ale sú kolegovia, ktorí sú veľmi často prítomní, usilovne sa zúčastňujú schôdzi a dostávajú slovo až úplne na záver, pretože pravidlo je také, že najskôr dostávajú slovo koordinátori, potom eh, nemamaky, spravodajcovia a toto je podľa mňa potrebné prehodnotiť. Je to nespravodlivé. Týmto totiž trestáme tých kolegov, ktorí možno sú z menších politických skupín, ale sú usilovní. To je podľa mňa ešte dôležitejšie než tá téma, o ktorej sme sa bavili na úvod. Zdá sa, že je tu e, skôr vyjadrenie e, charakteru faktické poznámky. Ďakujeme pekne ešte raz pani Toji e, za jej e, referát o ceste do Milána. A pán kolega Butikofer má ďalšiu faktickú poznámku. Ja by som chcel nadviazať aj na vyjadrenie pána Rojla. Viem, že on to nechce priamo povedať, ale práve on je jedným z tých, ktorí sú tu často prítomní a ja už som tiež mal takú skúsenosť, e, pán Rojlakovi, a chápem veľmi dobre to, čo hovoríte. Chcem požiadať, aby sa však pamätalo aj na to, že keď sa bude e, rozdielovať e, slovo podľa toho, kto sa kedy prihlási. Potom menej veľkých skupín, tu bude 5, 6, 7 ľudí ešte predtým, ako v mene menších politických skupín vôbec niekto dostane slovo. A veľmi často sa to deje pri vypočutiach komisárov. Najskôr prví piati alebo desiatí rečníci mm, dostanú odpoveď na svoje otázky a môže sa stať, že tie menšie politické skupiny by sa potom vôbec nedostali k slovu. Myslím si, že e, v zmysle dodržania mnoho prenosí mm, rozmanitosti by bolo vhodné, keby tak ako doposiaľ bolo zvykom, na úvod dostali slovo najskôr všetky politické skupiny, aby mohli povedať to najpodstatnejšie. Ja chápem, čo sa snažíte povedať, ale keby sme to robili tak, ako navrhujete vy, mohlo by to viesť k tomu, že by boli znevýhodnené menšie politické skupiny. Myslím si, že by to nebol demokratický postup a nebolo by to ani prínosné. Uh, thank you very much. Ďakujem. Ak si želáte, môžeme to prediskutovať. Máme už e, pána komisára v našich radoch. Let me, let me start. Navrhujem, aby sme začali. Srdečne vítame pána komisára Kaneteho. Veľmi nás teší, že ste medzi nás prišli. Pán komisár, že prichádzate často na naše schôdze. Veľmi dobre vieme, že tzv. letný balík bol predložený 15. júla a spolu s týmto letným balíkom sa e, zverejnilo aj konzultatívne oznámenie o nastavení e, energetického trhu. A naše dnešné diskusie sa budú týkať práve tejto témy konzultatívneho oznámenia o vzhľadu nastavení energetického trhu. Pán komisár, na plenárnej schôdzi minulú stredu sme prediskutovali mnoho tém. Naša Stredajšia rozprava v nej rezonovala najskôr téma Nord Stream 2. Týka sa to aj tejto dnešnej témy, pretože to bude vnímané ako dôležitý záložný zdroj energie Vieme, že aj v prípade trhu s energiou, aj e, teraz s elektrickou energiou a s plynom e, je dôležitá takáto záloha, pretože tieto trhy sú úzko prepojené. V tomto letnom balíku je mnoho um, dôležitých tém. Jednak sa tam hovorí o zlepšení mnoha občanov, konkurenceschopnosti našich podnikov a tiež o zvyšovaní intenzity hlasu spotrebiteľa a taktiež právomoci spotrebiteľa a tiež e, sa tam hovorí aj o vhodnom e, nastavení koncepcie trhu s energiou aj v oblasti klímy. Je to relevantné, pán komisár. Znamená pre nás veľmi veľa, že máme možnosť oboznámiť sa s vašim postojom, s postojom komisie ako celku na túto významnú tému. Vhodná koncepcia trhu nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda Buzek, vážení poslanci, drahí priatelia, kolegovia. Chcel by som sa na úvod poďakovať pánovi predsedovi za pozvanie prísť na schôdu vášho výboru a hovoriť o koncepcii trhu s energiou. Tento letný balík obsahuje štyri dôležité návrhy. Jedna konzultačné oznámenie o koncepcii trhu s energiou, a ďalej po druhé je tam štúdia e, o spotrebe energie, ďalej po tretie aktualizácia smernice o energii a taktiež um, relevantné informácie o trhu s uhlíkom v EÚ. Dúfam, že výbor ITRE sa bude aktívne zúčastňovať procesov prípravy novej legislatívy pre interný trh s energiou a my máme snahu predlžiť tento návrh do konca roka 2016. Ako viete, toto je konzultatívne oznámenie a zameriava sa na konkrétnych aktérov v tejto oblasti, ktorí sa špecializujú na trh s elektrickou energiou a preto je tam 21 veľmi presných otázok na konkrétne témy. Vzhľadom na výsledky eh, tohto procesu potom budeme upravovať eh, náš návrh do konca 2016. Hlavným cieľom tohto konzultačného oznámenia tejto konzultácie je, ako najlepšie prispôsobiť náš trh s energiou meniacemu sa prostrediu. Chceme mať modernizovaný trh s obnoviteľmi zdrojmi energie a taktiež lepšie zaintegrovať spotrebiteľa do toho fungovania tohto trhu. Našou hlavnou prioritou by malo byť zabezpečiť, aby náš systém s energiou bol kľúčom našej ekonomiky Mm, podporoval konkurenceschopnosť eh, rodinné podniky a podniky ako také. Na to bude potrebné prispôsobiť sa novým zmenám a výzvam. Jedna z hlavných víziev spočíva v tom, aby zastaralé infraštruktúrne zariadenia boli nahradené novými a to sa bude vyžadovať dlhodobé investície pre nízkouhlíkové formy produkcie energie. Na to, aby sa to podarilo, je potrebné, aby trh bol Eh, širší, aby sa odstranili národné prekážky a zvyšovala miera obchodu s obnoviteľmi zdrojov energie. Okrem iného, to bude znamenať eh, zbaviť sa energetických ostrovov v EÚ a napraviť lepšie prepojenie členských štátov EÚ, tak aby sa lepšie mohlo reagovať na um, dopyt po energii, pretože to súvisí samozrejme aj s dodávkami to bude znamenať, že všetci budú musieť dodržiavať e, rovnaké e, pravidla fungovania trhu a to sa bude vyžadovať už spoluprácu. E, chceme, aby trh bol flexibilný, aby sa tam dalo pôsobiť mm, s podporou konkurenceschopnosti, napríklad aj s krátkodobom meradle. Toto všetko, všetky tieto zmeny si budú vyžadovať väčšiu mieru integrácie a spolupráce. Napríklad sieťoví operátory budú musieť byť užšie zapojení do celého systému a musíme zvýšiť eh, úlohu aj kompetencie. Napríklad budú mať eh, priame právomoci priame rozhodnutia v niektorých cezhraničných oblastiach. Okrem toho bude potrebná väčšia integrácia, spolupráca a to si bude vyžadovať eh, aj európskejší prístup k mechanizmom kapacity. Mnoho členských štátov už zaviedlo doplnkové opatrenia, snahe zvyšovať kapacity alebo zvažujú takéto opatrenia. A tieto kapacitné Opatrenia sa môžu odôvodniť iba, ak existuje objektívny problém s nedostatkom výrobnej kapacity. V takýchto prípadoch aj hodnotenie problému, aj riešenie musia byť európskej povahy, alebo aspoň musia byť výsledkom dohody. Taktiež eh, bude potrebné zabezpečiť aktívnejšiu úlohu všetkým aktérom, aby sa mohli aktívne eh, zúčastňovať na deň na trhu. A inteligentné technológie, vrátanie inteligentné merače umožnia spotrebiteľom lepšie kontrolovať svoju spotrebu a taktiež budú mať lepšiu flexibilitu v celom systéme. Toto zlepší fungovanie trhu a to tým, že sa lepšie rozdelia sily na trhu a bude možné lokálne problémy riešiť lokálne a optimálne využiť rozdelenie siete. Taktiež um, obchodné trhy nefungujú v súčasnosti eh, tak dobre, ako by mohli spotrebitelia. Eh, musia vnímať, že, spotreb, že trh funguje pre ich potreby, aby mali eh, väčší výber služieb za lepšiu cenu a taktiež, aby mali pocit, že ich európska legislatíva chráni. My narujeme systém, v ktorom zmena dodávateľa bude mnoho jednoduchšia ako doteraz. Tiež chceme zlepšiť prístupnosť spotrebiteľa k skutočným informáciám o skutočnej spotrebe a tak zo spotrebiteľa stažne vlastne aktívny účastník trhu. E, chceme podporovať riešenia ako napríklad e, dynamické formy porovnávania cien, aby spotrebiteľ mohol ušetriť až 30 e, na cenách energie a taktiež chceme zarať stimuly pre spotrebiteľov, aby využívali možnosť zmeny poskytovateľa, dodávateľa, spotrebitelia často nedokážu efektívne nakladať eh, s mm, zdrojmi ktoré, dajme tomu, produkujú aj sami svoje pomocne. Eh, musíme uľahčiť podmienky vkladania eh, z výškovej energie späť do siete. Spustili sme tieto konzultačné konanie. Mm, položili sme 25 jasne formulovaných otázok, ktoré sa týkajú všetkých oblastí a podľa nás by sa mali stať súčasťou tejto novej trhovej rezervy. A chceme viesť úzky dialog s Európskym parlamentom, s vašim výborom o ďalšom dianí. V súčasnosti sa snažíme uplatniť v praxi tretí energetický balík. Všetky smernice, ktoré s tým súvisia, e, sa musia implementovať v členských štátoch e, predovšetkým. Teda my zároveň chceme nadviazať dialog s členskými štátmi, aby pochopili, kde sú problémy. A táto legislatíva sa snaží o zjednodušenie v niektorých oblastiach, kde neexistuje politická vôľa, je možné spustiť aj konanie vo veci e, porušenia. A tretí energetický balík bol významným krokom vpred. Dúfame, že sa podarí implementovať ešte pred spustením novej legislatívy. To je naše želanie a preto v roku 2016 chceme v plnej miere dosiahnuť plnenie tohto balíka a až potom začneme hovoriť o tejto novej koncepcii trhu aby sme dosiahli náš cieľ konkurencie schopného trhu s energiou. Ďakujem pekne. Máme tu troch koordinátorov, ktorí boli prítomní od samého počiatku až do konca vášho vystúpenia, pán komisár, pán Kariš, pán Grobarčík a pani Kapel. Nech sa páči, máte slovo kolega Karinš. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj vám, pán komisár Kanete. Vždy je pre nás potešenie <clears throat> stretnúť sa s vami na výbore. Vyjadrovali ste sa o zlepšení energetického trhu, zavedeniu konkurencieschopnosti, nastavení podmienok pre bezpečnejšie dodávky, lacnejšie dodávky. To je presne ten smer, ktorým sa potrebujeme pustiť. Moja otázka sa týka toho, čo si myslíte o tom, aké ďalšie nástroje by komisia mohla použiť alebo by mohla teoreticky potrebovať na to, aby sa ubezpečila, že európske pravidla sa dodržiavajú. Vieme, že pokiaľ ide o medzivládne dohody o nákupe energie z tretich krajín, má komisia ex post možnosť skúmať dohody. Čo si myslíte o tom, že by sa na tie dohody pozrela komisia predtým, než sa podpíšu. A nehovorím iba o dohodách medzi vládami a dodávateľmi energie, ale aj veľkými spoločnosťami a dodávateľmi energie. Napríklad mám teraz na mysli konkrétne dohodu Nord Stream 2, ktorá možno, možno nie, Ehm, narúša európske právo o schopnosti Každopádne, pokiaľ by sa niekto týmto mal zaoberať, mala by tu byť podľa mňa komisia. Čo si vy myslíte, aké nástroje môžete použiť na to, aby ste mohli odvádzať svoju prácu? Ďakujem, pán Grobarčík, ďakujem za slovo, pán predseda. Ja by som chcel uh, uh, reflektovať otázku pána Kristianisa, ktorá sa týka Nord Streamu. Je to veľmi kontroverzná záležitosť, tak ako povedal aj sám pán predseda. Ako ste povedali, vy ma rozeda. No a chcem sa opýtať pána komisára, či je toto v súčinnosti s tretím energetickým balíčkom a všeobecným plánom energetickej únie a e, tý, konkrétne s oddelom týkajúcim sa diverzifikácie. Ja som spravodajcom a mám pocit, že pokiaľ jeden dodávateľ bude dodávať to EU 50 plynu, tak som si neistý, či tým e, budeme náplňať ten oddiel týkajúci sa diverzifikácie. Chcem sa vás opýtať, či si myslíte, že je vôbec možné v takejto situácii ukončiť projekt, berúc do úvahy, že kolegovia z Nemecka z Deutsche Banku budú tento podnik financovať. A druhá moja otázka sa týka toho, čo si myslíte o tom, aká bude úloha agentúry pre kontrolu ACER. Či sa to bude týkať celkovej kontroly týkajúce sa energetického trhu, alebo e, skôr to je na národných operátoroch, ktorí majú zálohu spolupracovať s touto agentúrou. Ďakujem pani Kapel. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem, pán komisár. Minulý týždeň v Štrásburgu sme hovorili s pánom komisárom Ševčovičom. Vo vašom programe je niekoľko bodov a priorít, ktoré samozrejme vyvolali diskusie. Týka sa to ETS, či nového dizajnu pre trh, nového nastavenia označovania energetických elektrických zariadení, ochrany spotrebiteľov. No a dôležité je ujasniť si, či je dobrým smerovaním e, lepšia forma regulácie. Musíme zvážiť, čo je lepšie pre spotrebiteľov, čo je lepšie pre výrobcov a obchodníkov, taktiež koľko to bude stať, takáto revízia označovania. Tiež ste hovorili o lepších, lepšej regulácii a lepšej možnosti výberu pre spotrebiteľov, aktívnej účasti energetickom trhu, ktorý povedie k lepším cenám a možno nižšej spotrebe. To je všetko veľmi dobre. No, najkomplexnejšou oblasťou je dizajn energetického trhu Dôležité je, aby boli lepšie zaintegrovateľné obnoviteľné zdroje energie. Taktiež potrebujeme cezhraničné trhy, ktoré povedú k lepšiemu vývoju v budúcnosti, lepšej integrácii. No pokiaľ ide o reformu ETS, tak tam vidím niekoľko veľkých problémov. Hovorili ste o licenciách, ktorých počet sa znižujú, redukuje sa počet sektorov. Čiže teraz je na členských štátoch, aby pokrývali dočasné náklady. Tie licencie, počet licencií bol zredukovaný, aby sme napomohli trhu. U nás doma v Rakúsku E, to znamená, že možno 60 tisíc pracovných miest sa presunie do zahraničia, pretože sa neoplatí investovať do e, priemyslu súvisiaceho s energetikou. Takže sa vás chcem e, spýtať, ako, aký dopad bude mať reforma ETS na túto oblasť. Chcem vás vyzvať, aby ste boli opatrní. V Európe sú niektoré krajiny, kde je nízka miera priemyslu a potom tá, takéto opatrenia môžu mať negatívny dopad na rast a zamestnanosť. Budem sa držať zoznamu. Kolega Royal. Herzlichen Dank. Ja... Ďakujem. Pán komisár, vítam vás medzi nami. Hovorili ste, že sa chcete najprv zamerať na projekt pre vnútorný trh, pozrieť sa na to, ako je tento implementovaný a až potom predložiť nové návrhy. Myslím si, že to je dobrý prístup. A je to aj v duchu s prístupom komisie v oblasti lepšej regulácie. Moja otázka však znie, prečo chcete prepracovať spôsob energetického označovania? Možno by stačilo zmeniť len tie časti, kde sú nejaké problémy. Prečo nechcete ísť jednoduchšou cestou, ktorou by sa zabezpečila menšia miera nákladov a byrokracie? Potom ste hovorili, že ACER treba posilniť, aby agentúra mala viac kompetencií. Chcelo, zaujímalo ma, kde boli doteraz problémy v komunikácii. Isté, viac kompetencií je potrebné prideliť v prípade, že naozaj dochádzalo k nejakým konkrétnym deficitom, konkrétnym príkladom, kde to nefungovalo. A tretia pripomienka, výstavba sieti. To je pravda, to naozaj nefunguje. Čo chce komisia urobiť, aby podporila výstavbu sieti? Pokiaľ sa budeme iba stiažovať, k ničomu to nepovedie. Musíme preto všetci niečo urobiť. Vieme, že výstavba sieti je kľúčom riešenia ďalších problémov. Potom reforma obchodovania s emisiami ETS. Hovorila o tom aj kolegyňa. A rovnako ako ona, tiež mám obavy týkajúce sa toho, aké dopady budú mať vaše predložené návrhy na európsky priemysel. Vypočítali ste si, čo to bude v konkrétnych prípadoch znamenať? Zvážili ste, či môžeme za niečo takéto viesť zodpovednosť? Nie zodpovednosť? Nemôžeme na jednej strane hovoriť, že treba riešiť situáciu tak, aby sme mm, prispeli k rastu a na druhej strane príjmať také opatrenia, ktoré zrejme povedú k zníženiu rastu. Myslím, že by sme v tejto oblasti mali byť opatrnejší. Chcem sa vás, pán komisár, opýtať, či ste ochotní toto nejakým spôsobom opraviť. Ďakujem, pán Zoriňo. Ďakujem pekne, že ste nám hovorili o konfigurácii energetického trhu, ale to bude samozrejme závisieť od toho, akým spôsobom sa tento trh bude riadiť. Hovorili ste veľmi často integrácia, spolupráci. Európska rada prišla s návrhom 1. septembra o spôsobe riadenia tohto trhu ale má to byť vlastne posilnená koordinácia a otázka je, pán komisár, Takýto spôsob riadenia je podľa vás dostatočne silný na to, aby sme splnili ciele konfigurácie trhu, tie ciele tak, ako sa stanovili? Všetci sme si vedomi toho, že rok 2018 a 2030 bude veľa zmien, veľa dôsledkov a teda v energetickom systéme a nemáme riešenie na všeobecné podmienky, napríklad v sieti. A nedáva sa riešenie ani na vzájomné prepojenia v sieti. Nebolo by lepšie mať európsky program, ktorý by bol záväzný, aby sme dosiahli tie ciele prepojenie, však to je základ všetkého. A keďže bude verejná konzultácia k takým významným témam, ako je e, spotreba energií, e, uhlíkové, uhlíkové veci, tak nemala by byť konzultácia aj k tejto téme? Ďakujem, pán kolega. Uh, Madame Gostet. Pani Gostet, nech sa páči. Merci beaucoup. Ďakujem za slovo. Pán komisár, samozrejme je veľmi potrebné, aby sme zabezpečili len tú lepšiu integráciu a spol- koordináciu medzi členskými štátmi a regiónmi a zabezpečiť koherentnosť jednotlivých potrieb. A je to jedna vec, ktorá by mohla e, zabezpečiť dodávky elektriny ako pre spotrebiteľov, ale najmä pre priemysel. A mám na mysli dlhodobé zmluvy v oblasti elektriny. No a zaujímalo by ma, či Európska komisia má v pláne niečo, čo by preskúmalo dôkladne bariéry, ktoré zamedzujú takémuto typu, kontra, takémuto typu zmluv. Tieto zmluvy by zabezpečili aj investície výrobcov elektriny. Ďakujem. Ďakujem, teraz sme asi tak v strede e, zoznamu rečníkov. A ja by som poprosil pána komisára, aby zodpovedal prvú časť otázok. Myslím, že je lepšie, ak si to rozdelíme na dve časti. Áno, pán predseda, niektoré tie otázky sú veľmi náročné. Áno, takto v najtre výbore býva. Takže začnem s tým, že komisia by samozrejme ocenila, aby sa tieto medzidválne dohody kontrolovali predtým, než budú podpísané. A v prvej štvrtine, v prvom štvrť roku roku 2016 budeme pracovať na plynovom balíčku a ten bude zahraňovať revíziu bezpečnosti plynových dodávok a ostatné časti tohto balíčka týkajúce sa vykurovania, ochladzovania a tak ďalej. No a samozrejme my chceme zabezpečiť súlad európskej legislatívy s týmto plynovým balíčkom. Samozrejme v tejto chvíli je veľmi náročné rokovať o takýchto dohodách, pretože tie sú bilaterálnymi dohodami medzi dvoma zúčastnenými stranami. A aj keď jedna tá zúčastnená stránka je členom EÚ a tak ďalej, je veľmi náročné takúto dohodu, takúto zmluvu opätovne otvárať. Čiže v tejto chvíli je pre nás problematické pristúpať k inému prístupu. ne, nehovorím o všetkých zmluvách, ale niektoré zmluvy, ktoré sa uplatňujú na niektoré členské štáty či regióny, tak tam sa snažíme zabezpečiť, aby sme nepresahovali do oblasti, ktorá náleží súkromným firmám. Takže pracujeme na tejto oblasti, postupujeme ďalej. Potom tu bola otázka týkajúca sa Nord Streamu 2 a tam je to veľmi jasné. Keď sa pozrieme na energetický mix Európskej únie a na budúcnosť plynu, tak podľa najposlednejších scenárov, ktoré máme, budeme mať v roku 2030 niečo medzi 380 až 450 čiže budeme využívať plyn, obnoviteľné zdroje energie No a samozrejme, pokiaľ si založíme lepší, ambicioznejší cieľ, tak e, ten plyn bude mať menší podiel v energetickom balíčku a tam bude sa to pohybovať niekedy medzi 380 až 400. Samozrejme, v budúcnosti sa chceme prikláňať k smeru čistej energie, budeme meniť energetickú stratégiu, rokujeme, alebo teda situácia v Egypte e, na Cypre, možno e, uvidíme, ako sa vyvie situácia s južným, so South Streamom. Na, v Mozambiku je dostatok zdrojov plynu aj v iných krajinách. Uvidíme, ako skončí aj rokovania o TTIP, čiže tá situácia sa bude meniť. Aktuálna situácia s plynovodmi. Používame 50% Nord Stream 1, Nord Stream 2. E, doukazujú, že naše plynovody sa nevyužívajú naplno. Využívajú sa na 50%. No a ak buď postavíme ďalšie dva plynovody, tak sa nebudú dostatočne využívať z komerčného hľadiska. Pokiaľ ide o diversifikáciu ciest, tak kolega veľmi správne povedal v tejto chvíli, sa pokúšame zabezpečiť diverzifikáciu dodávateľov aj ciest. Preto sa venujeme južnému koridoru, preto riešime energetickú stratégiu, preto chceme v juhovýchodnej Európe mm, zabezpečiť väčšiu mieru interkonektorov, čiže na tomto všetkom pracujeme a doplňať tie medzery, ktoré v tejto chvíli v prepojeniach máme. Čiže Isté, naša politická e, priorita sa týka diverzifikácie. Máme, stojíme pred dvoma problémami. Na jednej strane nám Rusko povedalo, že Ukrajina už nebude tranzitnou krajinou a, gaz, a pardon, plyn presunú na grécku hranicu. Čiže my budeme musieť postaviť nové plynovody, aby sme z Grécka pri, preniesli plyn do Strednej Európy. Otázka znela, či chceme financovať nové megaprojekty nie celkom, pretože teraz sa snažíme prepájať existujúce siete, či budovať tie prepájacie miesta. Čiže, ako som hovoril, prioritou komisie je diverzifikácia. Úloha komisie je overovať e, súlad s európskymi právnymi predpismi existujúcich projektov nie len na našom území, ale aj na mori, e, v tých územiach, ktoré patria pod niektoré členské štáty EÚ. Potom tu máme tiež pravidlá vnútorného trhu, schopnosti, verejného obstarávania, toto všetko treba kontrolovať a komisia bude overovať súlad s týmito všetkými pravidlami. Ale v našej strategii diverzifikácie chceme vybudovať paralelné, teda podľa nás, budovať paralelné plynovody vedľa plynovodov, ktoré nie sú dostatočne vyžené, to podľa nás nie je rozumné. Isté, Rusko bude aj naďalej dodávať plyn do EÚ, avšak potrebujeme aj schopnosť. Pozrime sa, čo sa stalo na Litve. A okamžite došlo k redukcii, redukcii cien plynu až na 50%, respektuje 30, nám povedal minister z Litvy, keď sa ohlásilo vybudovanie novej, nového e, miesta na, na dodávku plynu. No, hovorili ste aj o e, agentúre ACER. Viacerí z vás ste sa na to pýtali. Je jasné, že v prípade obchodných pravidel a integrovaného energetickej siete má ACER svoje dôležité miesto. Budujeme cezhraničné infraštruktúry a chceme vnútorný trh, ktorý bude mať dostatočnú mieru energie a je jasné, že integrácia trhu vedie k posilneniu úlohy ACERu. V tejto chvíli má ACER veľmi obmedzené rozhodovacie právomoci, môže fungovať iba prostredníctvom odporúčaní. No my teraz naozaj nám leží na srdci e, integrita vnútorného trhu a je jednoznačné, že národní e, regulátori nie sú schopní e, adekvátne riešiť prípadné konflikty. Je jasné, že musíme hodnotiť kapacity na širších regionálnych základoch a niektorá jedna z inštitúcií musí sa zhostiť tejto úlohy regionálneho prístupu, pretože hodnotenie dodávok na, na, na vnútroštátnej úrovni nemá logiku. Musíme sa najprv venovať integrácii. Čiže áno, posilnenie právomoci ACERu e, im umožní musíme ísť takým smerom, aby eh, ACER mohol aj príjmať povinné rozhodnutia, aby sa zároveň ale rešpektovala zvrchovanosť vnútroštátnych eh, regulačných orgánov, ale musia riešiť aj cezhraničné otázky a tam potrebujeme rozhodovať o sporoch v cezhraničných témach a tam ACER bude zohrávať jasnú úlohu a chceme, aby sa ešte posilnila aj to sú tie otázky, ktoré tu padli. Teraz pani Kapel sa pýtala na akési skryté náklady a s nimi súvisí aj tá otázka sprostredkovateľov. A spomínali ste tiež systém ETS. Keď chceme pripraviť reformu ETS, na jeseň sa konala špecifická rada, kde sa veľmi jasne stanovili stanoviska členských štátov a dosiahla sa dohoda na cieľoch do roku 2030, koľko by malo byť e, zdrojov e, prírodných, klasických, okolko sa majú znižiť emisie skleníkových plynov a tak ďalej. Ale ak chceme zlepšiť tú stratégiu, v obchodovaní s emisiami, tak sa musíme riadiť aj tým, čo hovorí Európska rada. Je tam asi 11 tisíc odvetví, ktoré majú znížiť emisie. To nepovedala komisia, ale to boli hlavy štátov a vlád, ktoré to skonštatovali. A oni povedali, že objem tých povoleniek sa nemá zvýšiť 2,4, ale o 2,2 a ten objem predaja povoleniek by mal ostať e, rovnaký, ale bude ich tu menej a preto sa komisia sústredí práve na tie odvetvia, ktoré sú viacej energeticky náročné a preto sme aj vytvorili taký systém, ktorý chce znižovať emisie v tých energeticky náročných odvetviach. Máme na to vypracovaný taký vzorec a podľa neho sa vyčlenia určité odvetvia, ktoré budú mať povolenky zadarmo, aby nedošlo k tomu uhlíkovému úniku. Budú tam stanovené určité presné parametre a komisia sa snažila tú situáciu nejakým spôsobom vyvážiť a snažila sa ochrániť tie odvetvia, ktoré by boli viacej ohrozené takýmto novým systémom. A potom je tu aj ďalšia vec. Je tu aktuálnejší systém ochrany údajov, A to bude taký systém, že keď sa E, vytvorí nejaká nová firma. Takže my si myslíme, že ten systém je naozaj vyvážený a budú tu také dve skupiny. A bude tu aj aktivita lobbystov, aby sa firma dostala do prvej alebo do druhej skupiny a určite sa na vás lobbysti budú obrácať, ale je dôležité, aby sme sa sústredili na tých, na tie energeticky náročné odvetvia, kde je nebezpečenstvo, že by tie firmy boli delokalizované. Musíme spolupracovať aj s parlamentom. Robili sme veľmi podrobné dopadové štúdie. Bude to prvé, aj to druhé posúdenie dopadu a my sa naozaj snažíme o ten vyvážený prístup. Váš výbor pripravuje stanovisko a ja súhlasím s tým, čo povedal pán Royal, ten celý je 20 ale musíme na to pripraviť náš priemysel, pretože ak by sme pokračovali v tých vyjazdených kolejách, ale by sme zmenili, zmenili strop z 1,74 na 2,2, bol by tam potom nejaký opravný systém, kde by sme znižovali emisie úplne všetkým a takto by sme tiež mohli znížiť aj povolenky pre všetkých, ale my sme sa rozhodli pre iný systém. Je pravda, že sme si vytvorili aj veľa nepriateľov, pretože niektoré firmy sa do toho systému e, nezmestia, ale my sme jednoducho vychádzali z tej analýzy. Takí výrobcovia, ako sú rôzne cementárne, hlinik, hlinikárne, podľa starého systému to bolo 100%, podľa nového to bude dosť obmedzené. Samozrejme, parlament je zvrchovaný, vy môžete robiť, čo chcete a môžete sa rozhodnúť, aby členské štáty preskúmali objem povoleniek. Niekto by možno si myslel, že by ten systém mal byť ambicioznejší, ale my sme nestanovili taký systém, ktorom by sme chceli zvyšovať cenu uhlíka. Nie, nie. Chceme, aby ten systém fungoval a chceme tiež, aby niektoré subjekty boli viacej chránené. Môžeme hovoriť aj o istých náhradách licencií. V minulosti bolo nariadenie, ktoré hovorilo, že členské štáty môžu poskytovať určitú kompenzáciu. Mali sme aj internú diskusiu, či by to malo byť povinné alebo nie, takáto kompenzácia. A nakoniec sme povedali, že členské štáty by mali poskytovať kompenzácie, ale musia nás o tom vždy informovať, aby sme jasne vedeli, ako postupujú členské štáty, ako kompenzujú. Ak by to malo byť povinné, to už je iná otázka. My sme zatiaľ toho názoru, že by tie kompenzácie určité mali byť. Projekty spoločného záujmu. Ak chceme dosiahnuť ciele lepšieho prepojenia na trhu, tak tieto projekty sú veľmi dôležité ostáva pred nami veľa práce, aby sme ciele dosiahli. Dosiahli sme pokrok v Pobalti, vo východnej Európe. Pirenejský poloostrov. Tie hlavné ciele máme. No a ako to bude vyzerať, keď nebudú dostatočne plnené, no tak neviem, či to zavedieme povinne. Zatiaľ sa sústredíme na tú správu, na, to, na ten systém riadenia a luxemburské predsedníctvo už urobilo veľký kus práce, ale nie všetky členské štáty majú rovnaký názor. Niektorí chcú, aby to bolo veľmi pevné, prísne vedenie, ale keď sa pozrieme na tú poslednú radu, ktorá sa venovala tejto problematike, tak je tomu tak, že budú odporúčania pre určité krajiny. Niektoré prvky sa budú musieť vybudovať, dobudovať na národnej úrovni, musia fungovať určité spoločné e, ukazovatele a budú určité prvky toho spoločného systému. Ja by som bol za to, aby tá správa, to riadenie bolo e, silnejšie. Môžeme o tom diskutovať, ale samozrejme nie je to vôbec jednoduchá téma. Každý členský štát to chce nejak aj po svojom, ale keď budeme hovoriť o určitých cieľoch, napríklad o emisiách v poľnohospodárstve, v doprave a tak ďalej, keď budeme chcieť zlepšiť energetickú účinnosť v doprave a tak ďalej, tak e, budeme musieť byť rozhodnejšie, ale ja si myslím, že luxemburské predsedníctvo v tomto robí vynikajúcu prácu. Posledná otázka, stanovovanie cien, neviem, kto presne sa na to pýtal. Myslím, že to bola pani Grostet. Áno. že sú dlhodobé zmluvy eh, pre spotrebiteľov dôležité. Áno, je dôležité brať do úvahy aj eh, výrobné kapacity eh, v energetike. Dlhodobé zmluvy Aj tu sme sa pýtali, či zohráva určitú úlohu verejný sektor. Ja si myslím, že by sme sa mali zamyslieť nad týmto spôsobom, čiže sme sa pýtali všetkých zúčastnených práve na túto konkrétnu otázku dlhodobých zmluv a čakáme na odpovede. Nie všetci sú za, niektorí sú proti. Keď som sa stretol s riaditeľmi firiem sieťových odvetví, tak niektorí hovorili, že by chceli ísť tou novou cestou, iní sú skôr proti. ale to je bežné, nevždy majú rovnaké názory, tak ako v prípade kapacit. A ešte otázka pána Rojla, v akých bodoch je tento systém nedostatočný alebo kde sú tie slabé miesta. Áno. Je tu nová smernica. v energetike, ale zdá sa, že tento e, systém je trošku zmetočný, chceme, aby to bolo menej byrokratické, je tam aj posúdenie dopadov. Bude to vyžadovať aj určité úsilia investície, ale ak to nezlepšíme, tak tie energetické štítky či etikety uh, uh, nedosiahneme a nedosiahneme ani tie očakávané úspory v domácnostiach a podobne. Samozrejme sú na to rôzne stanoviska. Usilujeme o to, aby tam bol rozumný časovný, časový plán, aby priemysel nebol veľmi zaťažený. Sú tu aj obavy, pokiaľ ide o registráciu produktov a ide o to, aby tie náklady boli veľmi minimálne a zároveň to prispieje k zlepšeniu regulácií, takže môžete mať aj krásnu, nádhernú smernicu o energetických etiketách či označení, ale musíme, musíte mať na, aj nástroje na to, aby ste mohli realizovať rýchle kontroly, či sa tá smernica naozaj aj dodržiava. To, čo je najdôležitejšie podľa mňa, je presadzovať legislatívu, ktorá už je teraz v platnosti. Všetko bolo prerokované, bolo to schválené a teraz je dôležité, aby sa to aplikovalo, uviedlo do praxe, pretože inak to nemá zmysel. Snažíme sa o zníženie byrokracie, my nechceme komplikovať život MSP, to je tiež veľmi dôležitá téma, budeme hovoriť o nových poplatkoch, ale chceme, aby mali všetci rovnaké podmienky. Ďakujem. Ďakujem. Pani Werner. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám, pán Kanete. Konfigurácia trhu, áno, to už všetko začalo pred letom, bolo tam oznámenie Európskej komisie, potom verejné konzultácie. aby som eh, rád vedel, aká, vedela, aká bola účasť, aké boli výsledky tejto konzultácie a potom súvislosti s mechanizmom o kapacitách robí sa analýza sektoru. Tie národné opatrenia na zabezpečenie dodávok, otázka je, či splňajú legislatívu v oblasti konkurencieschopnosti a či máte aj výsledky štúdií a na doplnenie toho energetického trhu to je samozrejme priorita a cezhraničná spolupráca je dôležitý bod rovnako ako regionálna. Hovorili ste o úlohách agentúry ACERA. Ja chápem, že ACER uvažuje o prerozdelení o ta, na také plánovacie zóny medzi Rakúskom a Nemeckom. Otázka je, ako to bude fungovať a či takýmto spôsobom dosiahneme jednotný energetický trh. To, čo ste povedali, tak ja mám obavy, že to je skôr krok vzad než pred. Ďakujem pekne, hovorí pani Castillo sme naozaj radi, že ste tu dnes medzi nami na výbore, aby som sa venovala spotrebiteľom a ich úlohe. Veľmi správne sa venovala pozornosť úlohe spotrebiteľov. Potrebujeme rozvinúť účinnú energetickú politiku a to nedosiahneme bez toho, že by sa toho aktívne zúčastnil ten, kto spotrebováva energiu, a to nie len v priemysle, ale aj individuálni spotrebitelia. To, že spotrebiteľ by mať byť, mal byť dobrým občanom, ktorý bude efektívne e, spotrebovať energia, že sa bude správne stavať k spotrebe, tak na to by, to by sa malo potom odraziť aj na faktúre, mal by platiť menej. Ale trh nie vždy napomáha tomu, aby ten individuálny spotrebiteľ to videl na záver na tej nižšej faktúre, na nižšej platbe za energie. Technológie v súčasnosti podporujú nižšiu spotrebu inteligentné Eh, elektromery, plynomery a tak ďalej. Ale spotrebitelia najprv musia mať prístup k informáciám a tieto by mali umožniť eh, lepšie rozhodnutie medzi jednotlivými možnosťami, eh, že či a ako spotrebovať energiu v určitý čas za deň alebo v roku ale tiež je to ťažké, keď aj ceny neodrážajú skutočné náklady a potom je v tom zmetok, pretože niekto, aj keď sa snaží sporiť, šetriť eh, spotrebe energie a potom sa to aj tak na tej faktúre neodrazí. A je potrebné, aby sa zabezpečila interoperabilita inštalovaných zariadení. Samozrejme, to vôbec nie sú detaily rovnako ako využívanie údajov a využívanie tých veľkých údajov, big data, ale všetky tie každodenné informácie alebo otázky, prečo by som sa ja mal snažiť ako občan, aby som bol účinný, aby som nespotrebovával menej, keď potom ani nevidím e, za tú cenu, nevidím to na faktúre, že by som platil menej Aké sú tie základné prvky na to, aby sme išli týmto smerom, pani Ernst? Ja, OK. It's OK, ja. Um, ďakujem. Ďakujem aj za vystúpenie pána komisára, za doterajšie odpovede. Myslím, že uh, už to môžeme povedať, je eh, dosť významné. Ja by som chcela ešte poukázať na niektoré zložité aspekty pre našu skupinu. Čo sa týka trhu s energiou, áno, to sa musí e, upraviť, táto koncepcia. My to nechceme však robiť za každú cenu, tak ako už povedali kolegovia v prvom kole. Rozhodne musíme zvážiť, čo sa musí modernizovať, integrovať a čo nie. A čo sa týka hospodárskej súťaže, to sú dve kritériá, ktoré sú podľa mňa prvoradé. Jednak dostupnosť trhu s energiou ale taktiež znižovanie spotreby, tak ako už povedali kolegovia. A druhá vec, e, e, pre nás dôležitá sú obnoviteľné zdroje energie. Nová koncepcia trhu totiž bude mať význam len, na, ak tieto nové zdroje energie budú mať veľkú prioritu. A to sa musí taktiež zohľadniť vo všetkých rokovaniach. Teraz tomu, čo sa nám páči a čo nie. Považujeme za pozitívne to, že sa má posilniť stránka spotrebiteľa, a znižovanie spotreby tiež e, považujeme za dôležitú prioritu. E, podľa mňa by sa to malo podnieť ešte konzekventnejšie. Rozhodne sa do tohto procesu zapojíme. Mali by sme argumentovať rovnako, ako práve povedala španielská kolegyňa. Rozšírenie trhov áno, ale musí to zahrňať aj obnoviteľné zdroje energie a aj Community Energy Generation. Toto musí obsahovať priestor aj pre týchto poskytovateľov takýchto druhov energie. Toto podľa mňa nie je dostatočne zohľadnené zatiaľ. Máme veľký otáznik pri otázke harmonizácie podporných systémov obnoviteľných zdrojov energie, konkrétne v prípade Nemecka, legislatíva obnoviteľných zdrojov energie, nemusím to nejako podrobne popisovať. Pri harmonizácii podľa mňa musíme zvážiť, čo chceme dosiahnuť, aj čo sa týka napríklad vypisovania verejných súťaží, tam totiž to často dopadne tak, že z toho majú prospech tí veľkí hráči a menší vôbec nie. A to podľa mňa spôsobuje problémy. Teda celkovo si myslím, že je tu mnoho pozitívnych aspektov, ale je potrebné o týchto veciach ešte dostatočne diskutovať e, a na niektorých miestach bude potrebná zmena. A ešte jedna vec, neodpovedali ste na jednu otázku, pán komisár, ide tu o kontrolnú agentúru, povedali ste, že sa musí hovoriť aj o konaní v prípade porušenia, ak nedôjde k riadnemu uplatňovaniu legislatívy, to plne e, chápem. A potom sa tu kolegové pýtali, ako sa zabezpečí kontrola, či to vôbec bude fungovať. E, mohli by ste sa prosím k tomu vyjadriť? Na to ste totiž pozabudli vo svojich odpovediach. Pre nás je to tiež dôležité. Ďakujeme pekne. Pani pán Bremt. Ďakujem, pán komisár. Srdečne vás vítam aj ja. Is okay? Okay, that's okay. Sorry. Thank you for being here and um, uh, we also welcome Ďakujeme za to, že ste prišli. Chceme oceniť aj toto oznámenie. Niekoľko všeobecných poznámok, ak dovolíte. V oznámení sa uvádza, že riadne fungujúci trh s eh, elektrickou energiou najlepším spôsobom, ako zabezpečiť, aby sa spotrebiteľom dostávala energia a to, čo eh, najdostupnejšie, čo sa týka ceny. Isté, že aby sa toto dostávalo k spotrebiteľovi eh, za čo najdostupnejšie ceny je dôležité, ale v energetickej únii máme rozličné ciele, okrem iného aj naše klimatické ciele, ale aj sociálne ciele. Chceme, aby ľudia mali plný prístup k energii Možno sú tu isté rozdiely medzi vnímaním komisie a našim presvedčením o tom, že trh je dôležitý, ale nejde primárne iba o trh. Trh sa musí e, nastaviť tak, aby fungoval správne v prospech spotrebiteľa. Taktiež v texte je niekoľko odstavcov, ktoré sa týkajú vytvárania podmienok pre investovanie do obnoviteľných zdrojov energie. A Jasne sa to uvádza, že obnoviteľné zdroje energie by mali byť e, samostatne životoschopné, my súhlasíme a to čo najskôr, ale zároveň podľa mňa je zahambujúce, že to, že sa to neustále opakuje, že sa príliš e, dotujú, podľa mňa by sa s tým malo prestať. Sú totiž dotácie pre obnoviteľné zdroje energie v niektorých členských štátoch. E, v niektorých prípadoch dokonca došlo aj k prílišným dotáciám. Ale tento problém sa rieši. Je zároveň to však ďalší dôležitý problém, podľa mňa ešte o mnoho väčší, a síce prílišné dotovanie bežných eh, energetických zdrojov, ako napríklad fosilných palív a jadrovej energie. Jeden z tweetov napríklad hovorí, že luxemburské predsedníctvo je vystavené veľkému tlaku, pretože bude viesť rokovanie eh, rady, tak ako aj vy budete viesť rokovanie komisie eh, v Paríži na konferencii COP21, ale Luxembursko je práve takou krajinou, kde sa príliš dotujú fosílne paliva a to nejako neriešime. Podľa mňa by sa na to nemalo zabúdať, mala by to byť súťaž, súčasť tohto oznámenia. A s tým e, súvisí aj ďalšia skutočnosť. Včera sa nám e, dostali správy o tom, že v Británii e, vláda poskytla nové zároky v, vo výške 3 miliardy eur na nové jadrové zariadenia Pán komisár, kedy prosím vás začneme hovoriť e, o dotovaní fosílnych palív a kedy tento problém začneme riešiť? Ďakujeme. Pán Turmes. Ďakujem. Na tú poslednú poznámku pani Fandred môže nadviazať. E, Komisia zverejnila štúdiu o dotáciách e, na trhu s energiou a ja sa vás chcem opýtať, pán komisár, v tejto štúdii dotácie na fosilné palivá boli na prvom mieste, ďalej po druhé dotácie mm, na jadrovú energiu boli na druhom mieste a po tretie dotácie obnoviteľných zdrojov energie. Teda čo robíte preto, aby sa znižovali dotácie fosilným palivám, možno ETS je jedno z odpovedí. A čo presne robíte v oblasti dotácií jadrovému sektoru? a všetky tie ťažkosti, ktoré tam existujú, zdá sa, že ani v Nemecku nie je dostatok peňazí na postupné odstavovanie jadrových elektrární. Ďalej, čo sa týka projektu Nord Stream, Severný prúd, chcem oceniť váš e, prístup, pán komisár. Podľa mňa Nord Stream 2 e, je provokáciou Ukrajine. Je to provokácia mnohým našim kolegom a vládam v, v juhovýchodnej Európe. Dúfam, že sa komisia ujme iniciatív na najvyššej úrovni, aby sa tento projekt zastavil podľa mňa, to sa tým úplne podkope dôveryhodnosť energetickej únie, ak nebudeme schopní túto otázku dostatočne hodným spôsobom riešiť ďalej. Čo sa týka systému ETS, chcem sa poďakovať za to, že si jasne dali najavo, že existuje mnoho výnimiek pre oceliarský priemysel a iné odvetvia že nechceme ich pochovať, e, postupujeme opatrne. Chcem sa teda opýtať k tejto koncepcii trhu. Aké sú problémy v súčasnosti na trhu? Máme čoraz viac e, vetra a slnka. Keď vietor fúka a keď slnko svieti, keďže trh je veľmi rigidný, ceny e, sú pod úrovňou priemeru, ba dokonca sa môžu posunúť až na negatívnu úroveň. Čo teda môžeme urobiť koncepcii trhu? preto, aby bol trh flexibilnejší. Keď je veľa veternej energie a solárnej energie, malo by byť atraktívne uskladňovať túto energiu. Myslím, že to je podstatné. Čo sa týka dlhodobých kontraktov, ja som sa stretol s pánom Staračom z Enelu. Myslím si, že Taliansko je zrejme jedinou krajinou, kde dlhodobé kontrakty majú nejaký zmysel, pretože ceny sú vyššie ako v západnej Európe a vyššie ako v Severnej Európe. V celej škandinávskej oblasti ceny v najbližších niekoľkých rokoch v súčasnosti je to 25 eur e, na megawatt hodinu a z toho sa nedá vybudovať nič. A na stredozápade teda Nemecko a Francúzsko cena je teraz na úrovni 35 eur za megawatt hodinu. Ako teda je možné, že nedokážeme podporiť žiadne investície e, s takouto úrovňou cieny. Ja teda neverím v to, že dlhodobé kontrakty majú nejaký zmysel. A ešte posledná poznámka. Podľa mňa tá mantra 192.4 e, a síce, že každá krajina má a právo obhájiť svoj energetický mix e, až do posledného detailu. Ak toto povolíme, nebudeme môcť e, posúdiť e, prínosy a straty nad rámec trhu. Podľa mňa regionálne trhy a prehlbovanie regionálnych trhov je jediný vhodný postup, keďže nie je možnosť získať väčšinu na zmenu zmluvy. Bol by som rád, keby komisia nám podrobnejšie vysvetlila, ako príjmeť vlády tomu, aby pochopili, že je v ich e, záujme, aby toto fungovalo aj pre veľkých, aj pre menších. A posledná vec, e, keď prídete do parlamentu, podľa mňa nie je veľmi vhodné povedať, že závery z oktobra 2013, ktoré boli schválené jednomyselne, že údajne toto je východiskový bod. My sme preto dospeli k istému rozhodnutiu tu v parlamente a mali by ste tiež dodržiavať e, a rešpektovať pravidla spolurozhodovania. Predseda, kolegovia, mali sme veľa času. Ja som e, nevenoval veľkú pozornosť e, konkrétnym minútam jednotlivých rečníkov. Mali sme totiž to pôvodne dostatok času. Je to naozaj výnimočné. Na budúce dostane každý dve minúty, minútu, tri minúty Tentokrát eh, máme istý manevrovací priestor. Každý môže hovoriť takmer tak dlho, ako chce. Kolega Rubik je prítomný alebo nie? Už odišiel, dobre. Takže ideme k ďalšiemu rečníkovi, pani Griffin. Ďakujem, pán predseda. Srdečne vás vítame. Opäť medzi nami pán komisár. V apríli 2015 komisia eh, spustila prieskum eh, mechanizmu kapacity, aby sa preskúmalo, či sú v súlade s pravidlom jednotného trhu a legislatívou EÚ o energie. Jediným aspektom je preskúmať, či Rečnička bola prerušená bez mikrofónu. Dobre, tak začnem ešte raz, hovorí rečnička. V apríli 2015 sa spustilo skúmanie, či dané pravidla dodržiavajú pravidla jednotného trhu jedným z aspektov je preskúmať, či konkrétne technológie sú predňosťované pred inými, napríklad fosílne paliva e, voči nízkohlíkovým e, alternatívam, ako sa hovať v oznámení. Kapacitné mechanizmy možno sú zaručené v istých okolnostiach, e, sú predsa len nákladovo vysoké a môžu narušiť fungovanie trhu, taktiež môžu byť v rozpore s cieľom postupného odstavovania neekologických dotácií, vrátane pre fosílne paliva. Ďalej druhé preskúmanie sa týka emisí eh, na trhu v Veľkej Británii z júla 2014, aj keď samotné odvetvie vyjadrilo námietku. Ak toto preskúmanie skonštatuje, že existujú eh, prekážky, eh, chce komisia prehodnotiť tento trh s kapacitami Veľkej Británie, by sa problém riešil? Ďakujem. Prepáčte, prosím, že som vás prerušil, ospravedlňujem sa. Pani Toja. Veľmi rýchlo. Hlavné otázky tu už padli. Spýtala by som vás, pán komisár, mohli by ste vyhodnotiť posledné objavy ložisk k plynu a ropy v Egypte a inde. Čo by mohlo toto zmeniť v komplexnom pohľade na zabezpečenie energetických dodávok v e, Európe? Či sa zmení scenár, ak áno, ktorým smerom? A keď sú tu tieto príležitosti, čo to znamená, pokiaľ ide o štruktúre? Hovorilo sa tu veľa o sieťach ktoré ale nie vždy, ktoré majú vždy len jeden smer, teda nie je e, možný spätný tok. Tak aká by mala byť politika a aj Európu, aj Stredomorie by zaujímalo, e, zaujímal tento nový plán. A pokiaľ ide finančnú pomoc, myslím, že potrebujeme väčšiu európsku homogénnosť, jednotnú aplikáciu, to čo veľa kolegyňa Brent podpora obnoviteľným zdrojom v niektorých krajinách ako v Taliansku, tak e, došlo k veľkej podpore na úvod a potom e, sa tieto, e, táto finančná pomoc stiahla a to prinieslo potom neistotu. A potom takáto politika prináša nedôveru pre investorov do takýchto technológií. Mali by sme mať jednotnejší prístup v celej Európe a venovať sa tejto problematike. A mali by sme tiež uviezť viacej poriadku do tých možností, ako krajiny môžu dávať kompenzácii. Myslím, že to slovíčko môžu by sme mali nahradiť, že musia, musia tam byť povinnosti potom, ale respektive musí tam byť jednotný prístup keď sú takéto kompenzácie, vytvára to e, veľké narušenia trhu aj nekalú hospodárskú súťaž medzi tými krajinami, ktoré tieto financie majú a medzi tými, ktoré nemajú. Takže je to veľmi zložitá téma. A tie vzájomné prepojenia v rámci európskeho trhu sú dôležité. Nikdy nebudeme mať integrovaný trh, aj keď budeme mať najlepšie legislatívne pravidlá, ak nevytvoríme štruktúralné a technické podmienky na realizáciu týchto zákonov. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pani Balán, ďakujem, pán komisár. Už som vám povedala, že si veľmi cením váš návrh. Považujem ho za vynikajúci a myslím si, že poskytuje dlhodobý pohľad na to, ako sa má Európska únia obrať cestou k vytvárania utvorenej energetickej únie, teda máte moju plnú podporu v presadzovaní takéhoto návrhu. Čo sa týka trhu s plynom v Európe, chcem sa opýtať na niečo, čo súvisí s regionálnym trhom. Danievam sa, že toto by mohlo byť riešenie na zlepšenie aj bezpečnosti dodávok, aj cien v jednotlivých regiónoch Európy. Ale keď berieme na vedomie regionálne trhy, domnievate sa, že takéto regionálne centra by mohli nejakým spôsobom ovplyvniť transakcie a taktiež ceny v daný deň? Ak áno, ako si myslíte, že by sme mohli vytvoriť alebo zabezpečiť dlhodobo potrebnú likviditu pre takéto e, centrum, e, aby mohlo fungovať? A druhá otázka, tá súvisí s nástrojom Spájame Európu, keďže ja som bola spravodajkyňou Európskeho parlamentu pre tento nástroj Máte v pláne zmeniť niečo mm, v tomto nariadení, tak aby viac bolo v súlade so nastavením celého balíka? Ešte raz srdečná vďaka, pán komisár, za váš návrh. a sa za svoj hlas. Ďakujeme pekne, pani Nibler. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj vám, pán komisár, za to, že ste prišli na schôdzu nášho výboru, že máme priestor diskutovať s vami. Chcela by som len jednu tému spomenúť e, a potom mám ešte jednu konkrétnu otázku, ak dovolíte. Hovorilo sa tu už veľa o energetickej politike z pohľadu uh, užívateľa, spotrebiteľa, to je všetko veľmi správne, čo kolegovia uvádzajú, ale podľa mňa je rovnako rozhodujúce to, že musíme urobiť všetko preto, a tu máte naozaj veľkú zodpovednosť ako komisár, aby naše konkurencieschopné odvetvia eh, v Európe naozaj ostali v Európe, aby sa nepresídľovali. Tu mám na mysli aj na energeticky náročné odvetvia, čo sa týka nového nastavenia systému ETS eh, a nových eh, trhov s elektrickou energiou. Chcem vás poprosiť, aby ste naozaj mali na pamäti naše priemyselné odvetvia a sektory, aby ste robili všetko preto, aby pracovné miesta naozaj ostali tu u nás v Európe, aby sa nepresídlovali inám. Ja som z regiónu, ktorý je veľmi konkurenceschopný z Bavorska. My u nás máme eh, priemyselnú výrobu, teda okrem oceliarského sektora eh, máme tam strojárenský priemysel, automobilový priemysel, cementárne, taktiež chemický priemysel, papierenský priemysel, teda všetky odvetvia, môžem vám povedať, že ja to počúvam od našich eh, nielen malých stredných podnikov, ale aj, ale aj väčších podnikov. Je tu trend eh, uberať sa aj tým smerom a keď sa vybuduje fabrika v USA iba preto, že sú tam ceny za energiu um, o mnoho nižšie, to znamená, že celý dodavateľský reťazec sa automaticky tiež presúva za oceán. Teda naozaj prosím, pamätajte pri prepracúvanie systému ETS na potreby nášho priemyselného e, sektora, aby e, sa neurobili škody. Ďalej, druhá konkrétna otázka k návrhu. V tomto oznámení, ktoré predkladáte k novému nastaveniu trhu s elektrickou energiou, chcem sa opýtať, či by ste mohli uviesť, čo konkrétne máte v pláne v súvislosti s regionálnou spoluprácou. To je podľa mňa veľmi e, dôležité podľa mňa by sme mali o mnoho viac podporovať regionálnu spoluprácu. Čo konkrétne teda plánujete urobiť, aké máte konkrétne návrhy v budovaní interkonektorov a tak ďalej? Čo ďalšie by sa mohlo robiť preto, aby sa táto spolupráca posilnila na regionálnej úrovni? Ďakujeme pekne. Kolega Machta. Merci, monsieur président. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán komisár. Spomenuli ste tie opatrenia, ktoré navrhujete, aby sme zabranili uhlíkovému úniku. Je to intraeurópsky ET systém, ale otázka, čo urobíme s čínskou, americkou, brazilskou konkurenciou. Oni nemusia splňať pravidlá ETS. Spomenuli ste oceliarský priemysel. Určite to viete od začiatku roka. Európa doviezla 2 milióny tón ocele krajín, ktoré vôbec nefinancovali emisie ETS. Takže to je tá istá konkurencia, ktorá nesplňa pravidlá ETS. Ak chcete, aby európsky priemyselníci v týchto odvetviach boli konkurencieschopní takejto konkurencii, ktorá je nekalá vlastne. Hovorili ste o kompenzácii emisí CO2 a tak ďalej. Nepriame. Spomínala to aj kolegyňa Patricia, to ja treba bojovať za to, aby sme mali európsku harmonizáciu. Finančná situácia v mnohých našich krajinách je taká, že len málo z týchto krajín je schopných platiť nepriame náklady a musia čeliť tejto nekalej hospodárskej súťaži a ešte je to aj na európskej úrovni sťažovaní. Nemyslíte si, že financovanie týchto nepriamých nákladov by, nákladov by zabranilo práve takéto nekalej hospodárskej súťaži? Edge. Ďakujem pekne. Ak deň, ja by som rád e, položil dve krátke otázky pánovi komisárovi. E, najskôr otázky životného prostredia v prípade Nord Stream 2. Tiež sa to spomínalo pred 12 rokmi, e, keď sa celý tento projekt začínal. Mm, ďalší plynovod v Baltskom mori naozaj by bol veľmi ťažko akceptovateľný, čo sa týka ochrany životného prostredia Nemám konkrétne na mysli otázky klímy. A ďalej druhá vec. Je tu konkrétny návrh, aby všetky dotácie sa zastavili do roka 2020. Mali by sme to oznámiť už teraz, že po roku 2020 už žiadne dotácie nebudú. A trh by sa potom mohlo pripraviť e, za 5 rokov na takúto zmenu, aby sme to neoznámili potom pri neskoro. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Pokúsime sa odpovedať e, na niektoré e, hlavné témy. Najskôr k otázke pána Turmesa. Nemal som v pláne povedať, že um, parlament eh, sa nemá zúčastňovať tohto postupu spolurozhodovania. Eh, Európska rada um, v tomto smere bola veľmi podrobná a išlo o výsledok o konsenzu medzi 28 členskými štátmi a komisia prijala rozhodnutie držať sa tieto cesty, ale vždy sme tvrdili, že nepožujeme jednomyselnosť pri zavádzaní zmien. Ja som to povedal napokon aj na svojej tlačovej konferencii v Luxembursku. Je tam kvalifikovaná väčšina požadovaná, nepotrebujeme jednomyselnosť pri jednotlivé prvky v balíku. Parlament je v tomto smere e, právny my. Berieme na vedomie, že sa môžu robiť zmeny, ale rozhodli sme sa ubrať touto cestou, keď sme pretekovali pôvodnú legislatívu bola to len jedna z možností a my sme sa tejto možnosti držali, ale rozhodne naše právne stanovisko bolo jednoznačné, toto nie je predmetom jednomyselnosti, aj keď niektoré členské štáty tvrdili, že je potrebná jednomyselnosť a že balík je nedotknutelný. Ja však môžem povedať, že niektoré tieto veci sú e, vysoko odborné ja vám môžem povedať, že je tu podpora všetkých mojich spolupracovníkov. Ak chcete navrhnúť zmeny, môžeme vypočítať dopady a budem mať na to presnejšiu predstavu. Máme totiž dočinenia s vysoko odborným návrhom, ktorý má obrovské dopady. Tu nie sú pozmeňovacie návrhy bezvýznamné, majú automatický vplyv na priemysel, na životné prostredie, na energetiku a tak ďalej. Teda my sa snažíme viesť dialog e, neustále aj o zmene systému ETS. Obracajú sa na vás mnohí, hovoria vám rôzne veci. V každom prípade my ako komisia vám môžeme povedať, že všetky pozmeňovacie návrhy sa preskúmajú, ale majú dosť závažné dopady potom, ak prejdú Ďalej druhá vec. Viacerí z vás ste sa vyjadrovali k mechanizmom kapacity a taktiež aktuálnym výsledkom. V súčasnosti sa e, spracúvajú všetky informácie a v tejto chvíli vidíme, že snaha harmonizovať E, kapacitné mechanizmy, e, mal by vzniknúť príslušný mechanizmus. To totiž bude mať vplyv na konkurenceschopnosť, e, stežité fungovanie trhu, ak to nebude k dispozícii. A preto v otázkach o tom, či je sa harmonizovať túto oblasť. Áno, musíme harmonizovať tie prvky systému s energiou, ktoré sa to vyžadujú pretože aktuálny stav vedie k tomu, že niekedy na základe politického tlaku v niektorých členských štátoch sa vyhodnocujú tie prvky systéme, ktoré nie sú celkom najefektívnejšie. Ďalej, čo sa týka zemepisného rozsahu pôsobnosti v regionálnom kontexte aj v kontexte susedných krajín. No, susedné krajiny to rozhodne, to sa e, plánujú robiť, ale uvidíme, ako sa to presne poďme tak ďalej. Či by vznikol energeticky efektívny trh po takomto prispôsobení. Ďalšia otázka, či by spoločný rámec eh, takéto zrejšnej účasti eh, bol prospešný. Áno, podľa nášho názoru je tu potreba vytvoriť európsky rámec zrečnej účasti na takomto mechanizme zvyšovania kapacít. Očakávame však najskôr štúdiu príslušných eh, orgánov v oblasti hospodárskej súťaže, aby bola jasná predstava o synchronizácii týchto krokov, aké konkrétne kapacitné mechanizmy eh, sa mm, majú vytvoriť, ako presne budú nastavené a tak ďalej. Teda spomedzi tých 21 otázok sa týka práve mechanizmov kapacity. Mm, ďalej. Vidím, že je tu išla istá odlišnosť názorov medzi pánom Turmesom a inými. A pani Grostet, ktorá sa pýtala na dlhodobé kontrakty. Musíme nechať všetky možnosti otvorené. Ak členský štát chce využiť možnosť znižiť ceny, bude mať tú možnosť, pretože snahou celého tohto opatrenia v novej koncepcii trhu je, tak ako v prípade trhu um, energetické strategie je zvýšiť konkurencie uh, schopnosť v celom tomto sektore a zlepšiť výber pre spotrebiteľa niekde sú ceny o mnoho vyššie ako u našich konkurentov. Pán Torbec hovorí bez mikrofónu. Not only in electricity, but also in... Áno, no, je tu problém nielen v oblasti elektriny, ale aj plynu. Čiže je potrebné, aby sme vypracovali všetky riešenia, ktoré povedú ku schopnosti nášho priemyslu. Keď sa pozriete na čísla, cena elektriny aj s daňami, regulovaná cena, poškodzuje priemysel oveľa viac než ceny za tónu uhlia. Máme tu problém na vnútornom trhu. Áno, v oblasti elektriny máme problém a musíme uskutočniť všetky zmeny, ktoré povedú k tomu, že energia bude plynúť voľne, vyriešime regulované ceny, vyriešime prepojenia a naozaj budeme mať konkurencieschopný trh. V Rakúsku, Nemecku je špecifická situácia, samozrejme e, takéto modely možno rozšíriť na ďalšie krajiny. Je potrebné vy, vybudovať prepojenie, aby sme mohli t- profitovať z veternej energie, ktorá sa produkuje v severských krajinách. No a teraz je tu ešte aj spotrebiteľ. Spotrebiteľa treba posilniť, je potrebné vyriešiť eh, problém distribúcie, potrebujeme flexibilný dopyt a ponuku. Všetky tieto problémy sú prepojené, treba ich riešiť všetky naraz. Iste rozvíjame oblasť e, obnoviteľných zdrojov energie, ale ešte zatiaľ nie sú dostatočne integrované na trhu. Potrebujeme nejakú zálohu. potrebujeme vyvážiť situáciu na trhu, potrebujeme nové siete. Avšak samozrejme zo spotrebiteľského hľadiska dôležitá je jedna vec a to je znižovanie ceny. Preto e, sme zvažovali aj budovanie tých plynovodov. No a vy ste sa pýtali na situáciu v Egypte, na Iz- v Izraeli. Aké sú tam zásady plynu? Sú naozaj obrovské. Hneď na hraniciach vďaka plynovodom, ktorý máme v Taliansku, sa môžeme prepojiť na tieto mesta a získali by sme už dnes, tento rok 2800 jednotiek dodávok plynu. No a v budúcnosti by sa tieto čísla ešte zvyšovali. V súčasnosti existuje dostatok plynu, v môžeme obchodovať a môžeme byť konkurentom e, za Atlantikom. Teraz budeme rokovať o TTIP, budeme hovoriť o bridlicovom plyne, budeme hovoriť o iných dodávkach e, e, energie, budeme hovoriť o dvojitom, dvojitých cenách. E, a som si istý, že v budúcnosti zaznamenáme e, zmenšovanie medzery medzi tekutým plynom a preto sa naozaj snažíme diverzifikovať dodávateľov, cesty, posilňovať vnútorný trh. Dôležité je, aby sme znížili ceny primárnej energie, aby sme boli konkurencieschopní. No a musíme bojovať s mnohými nástrojmi. Je to však náročné, pretože potom prichádza na pretraz otázka národnej suverenity. Preto je potrebné posilniť regionálnu spoluprácu. To je úloha, pre ktorú stojíme všetci spolu, poslanci parlamentu aj my. Vypočujeme si zúčastnené strany, vypočujeme si členské štáty, vypočujeme si poslancov parlamentu, politické skupiny a potom budeme mať príležitosť situáciu zlepšiť. Bude to dlhý proces a chcem, aby sme eh, boli my z komisie v neustalom kontakte so zástupcami tohto výboru. Toto je nástroj pre konkurencieschopnosť nášho priemyslu a keď to robíme dobre, budeme mať nižšie ceny, ktoré budú konkurencieschopné a potom budú mať lepšiu pozíciu aj spotrebitelia. Nám ide v prvom rade o nich. Oni taktiež potrebujú nástroje, aby si mohli porovnať jednotlivých dodávateľov a to jednoduchým spôsobom. Musia byť v celom procese zaangažovaní. Organizácie občanov sú veľmi naklonené tomu, aby sme mali prepojenia medzi jednotlivými nástrojmi, ktoré máme k dispozícii, aby sme mali lepšie merače, Takže toto všetko musíme riešiť v súčinnosti. Vrátim sa ešte k Nord Streamu. Samozrejme, Nord Stream musí byť v súvislosti so všetkými právnymi predpismi spoločenstva, či už ide o verejné obstarávanie, vnútorný trh, všetky tieto predpisy musia byť splnené. EÚ sú firmy, ktoré hovoria, že majú komerčný záujem. Avšak my máme tiež politický záujem, obchodný záujem diverzifikovať cesty a dodávateľov. Čiže keď nadíde správny čas, budeme to hlbkovo analyzovať a samozrejme parlament bude neustále informovaný o našom postupe tejto chvíli je vyhlásenie, podpíše sa memorandum o porozumení, potom sa presne ustanoví, ako budú fungovať jednotlivé politiky, pravidlá, ako budú fungovať prepojenia a tak ďalej. Je to veľmi, ďalej, veľmi veľa ďalších krokov. Bola tu tiež otázka na, na stimuly pre obnoviteľné zdroje energie a potom na fosilné paliva iste v Európskej únie podporujeme obnoviteľné zdroje energie. Sme lídrom v inováciách a v technológii v tejto oblasti a teraz máme naozaj solárnu energiu, máme ďalšie e, e, technológie, ktoré ešte nie sú až tak vyzrelé. Avšak každopádne dá sa povedať, že máme naozaj spoločný prístup na úrovni EÚ. Dôležité je, aby podpora, ktorú poskytujeme, bola orientovaná na trh. Niektoré tie možnosti idú správnym smerom. Existuje však stále vysoká miera konkurencie a my musíme vývoj neustále sledovať. No keď hovoríme o fosilných palivách a stimuloch, predstavujú 370 miliard a pokiaľ sa zahrnú aj externé náklady, je to 4,3 triliónov eur. Zo štúdie pre Európsku komisiu sa uvádza, štúdie pre Európsku komisiu sa uvádza, že pokiaľ vylúčime sektor dopravy, tak podpora fosilných palív v roku 2012 predstavovala 30 miliard eur. OECD predpokladá 27 miliónov e, stimulov vo forme a daňových úľav. Ak ste čítali oznámenie energetickej únie, tak sme trvali na tom, že stimuli pre paliva, ktoré škodia životnému prostrediu, treba ukončiť. A chceme sa dopracovať k upusteniu od podpory pre fosilné paliva. Potom je tu ďalšie novšie vyhlásenie, kde taktiež túto informáciu alebo túto, toto stanovisko potvrdzujeme. Myslím si, že máme naozaj nízke ceny v tejto chvíli a je správny čas na takéto typy rozhodnutí. Jedna otázka sa týkala sociálneho problému týkajúceho sa obnoviteľných zdrojov energie. Isté, zlacnenie energie je dobré pre európskych občanov, ale vyvinutie energetickej efektivity je taktiež súčasťou sociálnej politiky. Ale pokiaľ eliminujeme regulované ceny, budeme musieť čeliť problému energetickej chudoby. A jedna z vecí, ktoré treba zobrazovať, je, že ako budeme riešiť otázku energetickej chudoby v EÚ. Máme rôzne mechanizmy. V tejto chvíli regulujeme ceny, avšak aj tak nemôžeme, nemôžeme sa im vyhnúť, pokiaľ nevyriešime problém energetickej chudoby. Čiže je dôležitá liberalizácia trhu, avšak na druhej strane treba brať do úvahy aj to, že je potrebné vybudzovať mechanizmy podpory a tiež harmonizovať koncept energetickej chudoby, pretože v každom členskom štáte to znamená niečo iné. Takže musíme naozaj spoločne sa postaviť k riešeniu tohto problému. Pán predseda, dúfam, že som zodpovedal na všetky otázky. A potom sa tu hovorilo ešte aj o oceliarstve. Rozhodli sme sa, že v tejto oblasti budeme mať 100% povolenky. To certain extent. So with ETS system, those, those, those sector more Tie najexponovanejšie sektory budú neutralizované, avšak je potrebné, aby sme pracovali v tej línii, o ktorej som hovoril, čiže redukovať ceny energie. To je dôležité pre všetky e, sektory priemyslu, ktoré sú náročné na energetiku. Máme k dispozícii isté údaje a dôležité je porovnať si, aké problémy sú v oblasti cien plynu, aké sú v oblasti cien elektriny a vtedy uvidíte, kde je naozaj problém. Keď budeme pripravovať návrh, tak zoberieme všetky tieto faktory do úvahu. Rizika únosu uhlíka, uniku, pardon, uhlíka. Isté, máme e, z Paríža ciele v oblasti životného prostredia, tam to je 40-percentná redukcia úniku. A samozrejme dôležité je, aby všetky krajiny mali podobné ciele na tom pracujeme, je to dlhodobý proces. Snažíme sa naozaj dosiahnuť ambiciozne ciele pre všetkých. Avšak nie sme v tom sami. Aj Američania pracujú na vývoji, rovnako aj Číňania, spolupracujeme s nimi. Kórea, ďalšie mnohé priemyselné krajiny pracujú v tejto oblasti. A niektoré iné zvažujú daň z uhlíka. My sme sa priklonili k tej možnosti obchodovaniu, čo je myslím rozumná konsenzuálna možnosť. Ďakujem, pán komisár, bola to veľmi dlhá, otvorená diskusia. Ďakujem vám všetkým. Dúfam, že sa stretneme aj v budúcnosti a to ešte pred Vianocami. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Naozaj stručne. Chcela som vás informovať, že slovo prílišná stimulácia subsidization v angličtine naozaj existuje. Čiže od roku 2020 nebudeme mať žiadne stimuly. Je to v poriadku, pán komisár, pre žiadne zdroje energie. Vynasnažíme sa. Kolegovia, chcem vám oznámiť, že schôdza koordinátorov, ktorá bola naplánovaná na dnešné popoludne, o 5. hodine je zrušená, a to na žiadosť EPPS D, ALDE a Zelených. Čiže štyri skupiny o toto požiadali. My sa tu opäť stretneme o tretej tejto istej miestnosti, čiže e, niečo vyše, o niečo vyše dve hodiny.